Good afternoon, colleagues. Um, we will begin this morning's proceedings with the Príjemné popoludne. Začneme najskôr tým, že schválime program dnešnej chôdze. Ak nie sú žiadne námietky, budeme považovať program za schválený. Mám len niekoľko krátkých oznámení. Čo sa týka jazykového pokrytia, máme tlmočenie do všetkých jazykov okrem chorváčtiny a galčiny. Nemám žiadne ďalšie oznámenia. Ešte jedno osobné oznámenie, ak dovolíte. Moja asistentka Ani Bán, ktorá bola v mojich eh, službách 6 rokov. Dnes je posledný deň tu s nami. Chcem sa aj poďakovať eh, za celé tie roky, za všetku prácu a chcem ju týmto aj tak trochu zahanbiť pre celým výborom. Eh, ešte raz ďakujeme, Ani. Thank you very much, colleagues. Um, and also in that spirit, I just wanted to make a quick... Ešte krátkosti Viacerí z vás sa zúčastnili hlasovania minulý týždeň v Štrasburgu. Chcem sa vám poďakovať. Viem, že mnohým sa vám to nepodarilo. A som ráda, že mnohí ste však e, prišli ešte aj tento týždeň späť do Bruselu na stretnutie s predsedníctvom minulý týždeň. Ešte to pripomeniem. Som hovoril, že máme um, viacero trialógov, ktoré sú buď uzavreté alebo tesne uzavreté. To je naozaj bezprecedentné aj pre náš výbor. Uh, E, prebehlo zhruba 40 e, plných schôdzí za posledný rok e, výboru LIBE. To je naozaj jedinečné pre celý Európsky parlament. My sme odvedli viac práce ako ktorýkoľvek iný výbor v Európskom parlamente a tiež účasť poslancov bola mnoho vyššia než v prípade iných výborov. Chcem sa teda poďakovať všetkým vám. Um, it's not a question of um, some sort of um, macho number crunching. Nejde tu o nejaké dokazovanie si, že sme najlepší, nejaké mačistické postoje, ale aj to by sa dalo predovšetkým, to však súvisí aj s otázkou, ktorú dlho položím aj našim hostom. V týchto dialógoch, ktoré sme absolvovali, sme videli mnoho našich tém, ktoré sa týkajú dokumentov, ktoré už e, celé roky ležali odložené bokom a nám sa podarilo tieto témy uzavrieť a to vďaka vám, vďaka um, tenevým spravodajcom aj vďaka ostatným kolegom, ktorí pozmieniali túto legislatívu, tak ako aj v všetkých ostatných výboroch. E, to sme robili aj pod tlakom rôznych iných externých faktorov, okrem iného otázok bezpečnosti, utečeneckej krízy, Museli sme promptne reagovať eh, na mnohé aktuálne udalosti. Je to teda naozaj obrovský výsledok, eh, ktorý si môžeme pripísať za celý tento rok. A eh, ďalšie body programu, rôzne konferencie o ochrane súkromia a tak ďalej. Toto všetko prebiehalo popri tejto legislatívnej činnosti nášho výboru. Teda ešte raz srdečná vďaka všetkým kolegom za vašu prácu v priebehu tohto roka. Na konci spravidla sa vytratíte. Chcel som teda povedať teraz na úvod, e, aby to jasne zaznelo, tieto slova vďaky. A tým sa dostávam k ďalšiemu bodu, a síce závery luxemburského predsedníctva v oblasti spravodlivosti a vnútra. Začneme nie nejakými kozmetickými slovami vďaky, ale skutočným e, poďakovaním všetkým vám, ktorí ste sa angažovali e, v trialógoch, rôznych iných stretnutiach. Niekto mi povedal, že luxemburské predsedníctvo, myslím, že ste to boli vy, respektíve ty Etienne na jednom zo zasadnutí rady vnútra spravodlivosti. Luxemburské predsedníctvo v každom prípade za posledných 6 mesiacov veľmi usilovne, ale zároveň decentne dosiahlo naozaj mnoho na to, aká ste malá krajina, aj v tých naj problematickejších oblastiach eh, sa aj ďaká vám podarilo prijať eh, zásadné rozhodnutia na európskej úrovni. Ešte sa o tom budeme eh, môcť porozprávať aj s jednotlivými poslancami. Neskôr teda aj vám srdečne ďakujem. Takto na úvod začneme výmenou názorov. Etienne Schneider je zástupca predsedu vlády Luxemburska, tiež minister vnútornej bezpečnosti. Máme tu taktiež pána Žana Slborna, ministra prísťovalstva azylu a tiež pána Felixa Braca, ktorý je ministrom spravodlivosti. Srdečne vás všetkých vítame. A čo sa týka praktickej organizácie v priebehu schôdze, Žán bude musieť odísť. Veľmi rýchlo teda dám slovo najprv tebe a potom, čo preberieme témy migrácie a azylu, dáme slovo ďalším dvom zástupcom Luxemburského predsedníctva a ostatným témam. Viem, že máš eh, veľmi odkladné povinnosti a preto dáme najskôr slovo tebe, Žan Aselbor, minister eh, pre migráciu a azyl. Ďakujem. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, od začiatku nášho predsedníctva Únia čeli presňovaleckej kríze, dosť rozsiahlej. Taktiež sa neustále eh, rozvíjajú ďalšie drámy a zložité aspekty tejto témy, ktoré z nej robia bezprecedentnú. E, čelili sme veľmi zložitým situáciám, museli sme reagovať rýchlo a o to sme sa aj snažili. Naše predsedníctvo sa snažilo e, vytvoriť základy e, asilové reformy prijímacej politiky a taktiež otázok bezpečnosti. A chceli sme vychádzať z logiky balíka aj na Vonok EÚ, e teda na vonkajších hranicách EÚ, ale aj vnútri EÚ, na území EÚ. Tento prístup zohľadňuje celú zložitosť tejto krízy, ktorá si vyžaduje takúto globálnu reakciu. V priebehu nášho predsedníctva sme chceli vychádzať predovšetkým z našich od e, solidarity a zodpovednosti. Sú to totiž hlavné piliere európskej politiky. Bolo preto potrebné e, pretaviť tieto hodnoty do konkrétnych rozhodnutí v otázkach solidarity, napríklad e, čo sa týka príjmania osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, nájsť dohodu o koncepte relokalizácie v EÚ a tiež e, presídľovania z EÚ. Ehm, toto sa nám podarilo posunúť ďalej. Bolo veľmi ťažké nájsť dohodu, ale aj vďaka šikovnej spolupráci s vami, s Európskym parlamentom. A za to vám ešte raz ďakujem. Sa nám podarilo dosiahnuť dohodu relokalizovať 160 tisíc eh, osôb a taktiež eh, presídliť eh, viac ako 200 tisíc. Ide tu teda o plnenie konkrétnych cieľov. Nestačí to však ani zďaleka. Musíme naďalej pracovať s veľkým nadšením a odhodlaním. Hotspoty teda dosť abstraktný koncept pôvodne sa podarilo naplniť v praxi. Chcem zdôrazniť, že koncept hotspotov ešte stále nie je na 100% jasne vycibrený, ale predsa len nadobúda konkrétnejšie črty v Grécku a v Taliansku a to pomáha aj v celom procese relegalizácie. Ja som sa mal možnosť presvedčiť o tom na vlastné oči. Je nepriateľné, že E, niektorí e, sa chcú schovávať pred svojim e, pred svojimi povinnosťami, to ohrozuje celý tento systém presídľovania. V minulosti doš- išlo o legálne formy presunú osôb na národnej úrovni a teraz táto proces zahľadňa 28 členských štátov aj pri družených krajín, ako napríklad Švajčiarsko, dokonca Island, ďalej Norsko, Liechtensteinsko, ktorí sa snažia spolupracovať s európskymi krajinami v tomto smere. Myslím si, že e, program presídľovania mm, by mal v budúcnosti predstavovať jednu z najideálnejších e, e, foriem vstupu do EÚ a môže to poskytnúť aj uzrateľné riešenia pre osoby, ktoré potrebujú naozaj medzinárodnú ochranu. A ďalej program humanitárnej pomoci, aj ten sa bude konkretizovať v prípade Turecka. Chcem um, zdôrazniť, že by sme nemali však vyvolávať očakávania, ktoré nebudeme potom môcť splniť, aby sme spôsobili potom druhotné pohyby v tomto regióne. E, naše ciele v prípade presídľovania by mali byť e, premenlivé. Tieto dohody s tretimi krajinami znamenajú, že ide o globálnu krízu, a to si vyžaduje aj e, globálne riešenie najmä skutočných príčin e, tejto krízy. Grécko a Taliansko sú e, veľmi zasiahnuté a my sa snažíme im v tejto ich ťažkej situácii pomáhať, aj keď naša krajina priamo zasiahnutá nebola. Snažili sme sa posilniť finančnú, materiálnu, operačnú spoluprácu s tretimi krajinami v oblasti prisťovalectva popri tejto činnosti v rámci existujúcej spolupráce. Rada tiež e, v priebehu posledného pol roka sa snažila celým africkým kontinentom. Chcem pripomenúť e, summit z Valety 11. 12. novembra vytvoriť partnerstva pre mobilitu. Konkrétne e, v prípade Etiópie bola podpísaná dohoda taktiež krajiny Západného Balkánu, ako aj Blízkeho východu boli súčasťou tohto procesu konferencia, ktorá sa týkala práve spolupráce medzi krajinami eh, Západného Balkánu, Blízkeho východu, ale aj iných regiónov sveta, ehm, prebehla s týmto cieľom, ale tieto opatrenia musia byť prehlbené. V každom prípade eh, tieto dohody nesmú ostať len prázdnymi eh, dohodami na papieri. Je potrebné ich okamžite začať plniť v praxi. A následne bude potom potrebné vyhodnotiť ich dopady. Čo sa týka povinnosti EÚ. EU. Európska únia musí prijať tých, ktorí potrebujú medzinárodnú pomoc a zároveň musí chrániť svoje hranice a žiaľ vracať tie osoby, ktoré nemajú nárok na medzinárodnú ochranu. A zároveň aby nedokážalo k, nedochádzalo k neregulnému presťahovalectvu, je potrebné podporovať legálne formy vstupu do EÚ. E, ďalej, politika azylu musí byť koherentná, dôveryhodná a všetky opatrenia s tým súvisiace musia prebiehať efektívne. Mm. A To je ešte nalihavejšie v tomto akútnom kontexte a preto naše predsedníctvo e, sa rozhodlo schváliť závery veľmi presne zacielené, e, aby politika návratov bola efektívnejšia. Chceme sa vyhnúť tomu, aby vytvorením hotspotov v Taliansku a v Grécku vznikli nejaké Mm, hromadenia presťahovalcov, ktorí sa nemôžu potom vrátiť do svojej krajiny pôvodu. Um, uzavretie dohody o bezpečných krajinách pôvodu by malo pomôcť celej tejto situácii aj riešeniu a práve revízia mandátu Frontexu v tomto kontexte je mimoriadne dôležitá. Chcem ešte zdôrazniť návrh komisie, ktorý predložila minulý týždeň toto smere. Chcem to oceniť krátkodobom meradle budeme musieť dosiahnuť konsolidáciu šengenského aky, ale tiež e, dohodu o um, riadení vonkajších hraníc EÚ. Ide tu o spoločnú zodpovednosť všetkých e, členských štátov zoči voči tejto situácii. Komisia musí využiť všetky možnosti pri vyhodnocovaní mechanizmov fungovania Schengenu. Európska komisia skonštatovala, že národné rozhodnutia opätovného zavedenia hraničných kontrol v rámci Schengenu v tejto migračnej kríze boli oprávnené z dôvodov bezpečnosti daných štátov. Maximálna doba predlženia na 6 mesiacov e, vyprší v marci e, v prípade e, Nemecka a potom v apríli pre ďalšie krajiny, okrem iného Švédska a Rakúska po vypršení týchto lehôd bude potrebné prehodnotiť tieto rozhodnutia. Ja nie som žiadnym zástancom opätovného zavádzania vnútrošeneckých hraničných kontrol, ale národné rozhodnutia opätovne zaviesť tieto hraničné kontroly v rámci presťovaleckej krízy bez toho, aby došlo k nejaké príprave na úrovni EÚ a pokračovať s týmito opatreniami bolo nezodpovedné zoči voči našim občanom a preto je potrebné okamžite zakročiť najmä na vonkajších hraniciach EÚ. Správne riadenie externých hraníc môže tejto situácii napomôcť. Luxemburské predsedníctvo chce čo najskôr uzavrieť rokovania s Európskym parlamentom o smernici o výskumníkoch a študentoch, čo dá väčšie možnosti prilákať mladé talentované osoby do EÚ. Chcel by som sa teraz vyjadriť k využívanie nástrojov kontroly externých hraníc. Ten sa musí totiž posilniť a migračná politika, ktorú budeme uplatňovať, musí byť otvorená, ale kontrolovaná. To si bude vyžadovať plné dodržiavanie šengenských pravidiel a azylových pravidiel na to, aby azylové právo bolo jednoznačne plnené v celom meradle, je potrebné, aby pravidla boli harmonizované. Musíme do toho e, zahrnúť aj faktory ako napríklad sociálne dávky, e, taktiež e, aspekty vzdelávania, integrácie. Je nepriateľné, aby existovali odlišné pravidla v členských štátoch. Musíme vychádzať z jednotných riešení a to na úrovni jurisdikcie Európskej únie. Teda je možné zvážiť zavedenie podobného systému, ako funguje v prípade ochrany patentov aj v tejto oblasti. Nechcem um, preháňať naše ambície v tejto migračnej politike EÚ. Ale ak dovolíte, chcel by som sa a okrem týchto skutočnosti ešte vyjadriť k ďalšej významnej téme, ktoré sme sa venovali v priebehu nášho predsedníctva, síce otázka princípoprávneho štátu. V decembri 2014 počas talianského predsedníctva Rada aj členské štáty na úrovni Rady schválili závery ktorých sa zavezujú udržiavať e, výročný dialog e, v snahe zachovať e, dodržovanie princípov právneho štátu v celej EÚ na úrovni zasadnutia Rady pre všeobecné veci v decembri 2015. Predsedníctvo Luxemburska a ostatné členské štáty podporili tieto závery a pristúpili k prvému dialógu o aspektoch a dodržiavaní princípov právneho štátu na úrovni EÚ. Chcel by som e, zdôrazniť, e, že v článku 2 zmluvy o fungovaní EÚ právny štát je jednou z základných hodnôt, e, na ktorých stojí naša Európska únia. Rada preto zohráva kľúčovú úlohu v podpore kultúry rešpektu a dodržiavania princípov právneho štátu v EÚ. Chceme, aby tento dialog, ktorý sa snažíme viesť, vychádzal z princípu nediskriminácie a rovnakého prístupu k všetkým členským štátom a príslušníkom. Luxemburské predsedníctvo si chce eh, tiež zablažovať k tomu, že sa podarilo zaujať tejto tematike prístup eh, bez hľadom na stranickú príslušnosť. Eh, chceli sme podporiť najmä výmenu osvedčených postupov na národnej úrovni a tiež um, konkrétne návrhy v snahe zlepšiť veci, ktoré nefungujú. Táto výmena osvedčených postupov sa ukázala ako veľmi efektívna. Uh, a, a veľmi nápomocná celému procesu. Rada tiež absolvovala výmenu názorov o princípoch právneho štátu v tejto digitálnej dobe. Chceme pripomenúť, že členské štáty sa zaviazali e, dodržiavať princípy právneho štátu v rozvoji jednotného trhu a digitálneho trhu. Táto výmena názorov vychádzala e, z dokumentov nášho predsedníctva. V desiatich dokumentoch predsedníctvo navrhuje e, podrobne preskúmať viacero kľúčových tém teda slobodu prejavu, eh, riadenie internetu, ďalej ochranu údajov a tiež počítačovú bezpečnosť. Luxemburské predsedníctvo zdôrazňuje, že spustenie politického dialógu ocenili všetky členské štáty, to bolo ešte v novembri. Táto diskusia eh, umožňuje venovať sa intenzívnejším oblastiam, v ktorých eh, pridaná hodnota z európskej úrovne je jednoznačne Eh, viditeľná. Vo fungovaní sektora spravodlivosti alebo aj sektoru súdnictva všetky snahy obmedzovať slobodu médií predstavujú konanie rozporuplné s aký a so základnými hodnotami EÚ a aký v tomto smere je jednoznačne, čo sa týka kodanských pravidiel a je úloha európskych inštitúcií jednoznačne odsúdiť akékoľvek odchýlky od týchto pravidiel a v prípade potreby uvieť aj sankcie e, interné dianie v členských štátoch e, v otázkach prístupu štátu neexistuje a e, neexistuje národ členského štátu nenechať si hovoriť do tohto diania súčasťou eh, aktuálnych diskusí sú aj vzťahy a súvislosť eh, medzi princípy právneho štátu a bojom proti terorizmu. Aktuálna migračná kríza zdôraznila ešte viac eh, venovať sa týmto témam s plným dodržiavaním základných hodnôt EU vrátane princípov právneho štátu. Ukázalo sa, že je potrebné lepšie zorganizovať boje proti nenávisným vyjadreniam a tiež e, podporovať viac ochranu základných pravidiel. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že tento dialog pod vedením luxemburského predsedníctva vytvoril prostredie medzi členskými štátmi, Eh, s cieľom hľadať konštruktívne riešenia aj s tým zrnkom kritiky. Ja som presvedčený, že toto je len prvá etapa nedávnej udalosti v niektorých členských štátoch eh, si eh, zasluhujú jednoznačne o mnoho viac úsilia aj pozornosti dodržiavaniu princípov právneho štátu v EÚ tým, že sa schválilo uznesenie 15. decembra v Európskom parlamente o situácii v Maďarsku. Aj Európsky parlament týmto témam venuje jednoznačne pozornosť, eh, taktiež v Polsku eh, došlo k istým udalostiam, aj tomu venoval Európsky parlament pozornosť a viedol sa k tomu napokon aj predseda parlamentu. A to treba osobne naďalej sledovať. Ďakujeme pekne, Žan. With your permission, we... Ak dovolíte, tak teraz je prihlásených 17 kolegov, ktorí chcú vystúpiť. Uvažoval som následovne, mnohí z kolegov nebudú chcieť len položiť otázku, ale určite to budú nejaké hybridné dotazy. Etian súhlasil, že obmedzi svoje vystúpenie asi tak na 7 minút a to isté prislúbil aj Felix. Ak sa nám to rýchle podarí, tak potom budeme môcť takto postupovať. Čiže najskôr uh, otázky pána Soborna. Uh, a potom môžete ísť. Čiže kolegovia, všetci ste zapísaní a môžete položiť otázky na prítomných troch e, rečníkov. Takže Etienne, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predseda. C'est en fait un honneur pour moi de, de vous présenter aujourd'hui les, les grandes lignes. Ďakujem pekne za možnosť predstúpiť pred vás a komplexným spôsobom predložiť to, čo robilo luxemburské predsedníctvo v oblasti vnútornej bezpečnosti a terorizmu naše predsedníctvo bolo poznačené dvoma udalosťami. Znemožnený útok e, na vlak Talis a potom tie hrozné útoky 13. novembra v Paríži. A samozrejme my sme reagovali spoločnou odozvou na tieto hrozné útoky a Chceli sme dodržať základné práva a takisto aj zásadu proporcionality. A myslím, že sa nám to podarilo do veľkej miery aj vďaka podpore parlamentu ako spoluzákonodárca a samozrejme aj komisia poskytla výpomoc tým, že využila svoju právomoc iniciatívy. 20. júla 2015, keď som e, sa vám prihováral tu na výbore, tak som oznámil, že sme e, dospeli na kryžovatku v mnohých oblastiach museli sme riešiť implementáciu obnovenej stratégie pre bezpečnosť na obdobie 2015-2020. Takisto sme sa museli zaoberať dvoma podstatnými otázkami, a síce obnova agentúry Europol a potenciálne rokovania ohľadom PNR. Toto boli dôležité opatrenia a takisto aj boj proti terorizmu, osobitne e, boj proti zahraničným bojovníkom a boj e, proti nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraniami. E, dosiahli sme pokrok po všetkých frontoch, na všetkých frontoch. E, dámy a páni, s hrdosťou môžem konštatovať, že došlo k značnému pokroku vo všetkých týchto oblastiach tematických. A teraz by som rád prešiel konkrétnejšie k niektorým z týchto bodov. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, Ide o veľmi dôležitú prioritu z pohľadu nášho predsedníctva a aj boj proti e, zahraničným bojovníkom. Treba e, tohto miesta poznamenať, že Európa nedokázala zabrániť prílivu, respektíve odlivu takýchto zahraničných e, bojovníkov, ktorí odchádzajú do miest konfliktu. Musíme pozastaviť tento trend a musíme takisto čeliť výzve návratu takýchto bojovníkov do Európy z miest konfliktu, z oblasti konfliktu a okrem toho musíme konať e, na viacerých frontoch. Musíme najskôr zabraniť tomu, aby jednotlivci odchádzali do takýchto miest konfliktu a to e, preventívnymi opatreniami, ako je boj proti radikalizácii alebo nejakej, nejaké, ponúkneme inú, iný pohľad na vec, a samozrejme treba to riešiť aj na úrovni bezpečnostných zložiek. E, takisto musíme riešiť aj tých, ktorí sa vracajú radikalizovaní to znamená vyšetrovania, nejaké príslušné opatrenia a musíme aj sledovať pohyb takýchto jednotlivcov. Po tretie, musíme sledovať, ako fungujú takéto skupiny a musíme pozastaviť prílev strelných zbraní a takisto financovania na tejto skupiny a takisto musíme zahatať e, nábor akýchkoľvek ďalších potenciálnych nových e, bojovníkov. 20. septembra e, Luxembursko zorganizovalo mimoriadnú radu pre vnútro a spravodlivosť, pokiaľ ide o otázku boja proti terorizmu. Počas tejto rady ministri prijali urgentné operatívne opatrenia, ktoré mali byť prijaté naliehavým spôsobom. E, tieto opatrenia už priniesli svoje ovocie. Rada pripomenula naliehavú potrebu uzatvoriť smernicu o PNR 4. decembra sa predsedníctvu podarilo dosiahnuť politickú dohodu na úrovni rady, pokiaľ ide o návrh smernice a tá bola predmetom hlasovania na výbore pre občianske slobody. 10. decembra bola schválená veľkou väčšinou, takže ešte raz chceme poďakovať parlamentu za pozitívne hlasovanie. Tento nový nástroj, e, ako náhle bude implementovaný, nám umožní bojovať proti terorizmu lepším spôsobom a takisto nám umožní bojovať proti organizovanému zločinu a to na základe rovnovážneho textu Ministri prezentovali aj spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zaviazali využiť dostupné prostriedky, pokiaľ ide o zbieranie údajov ohľadom vnútro európskych letov a požiadali parlament, aby e, bolo možné sledovať aj údaje, ktoré sa týkajú iných e, hospodárskych subjektov. Pokiaľ ide o boj proti strelným zbraniam rade sa podarilo v oktobri 2015 dosiahnuť ambiciózne závery, pokiaľ ide o posilnenie opatrení na boj proti tomuto fenoménu. Medzi tými prijatými opatreniami bola aj výzva na komisiu, pokiaľ ide o implementáciu minimálnych štandardov na deaktiváciu strelných zbraní 18. novembra. Vykonávacie nariadenie už bolo schválené a to je veľmi dôležitý krok vpred. Okrem toho, rada vyzvala komisiu aby predložila nový návrh v roku 2016, ktorý bude vlastne revíziou smernice o strelných zbraniach, ktorá sa stalo zastaralou vo viacerých ustanoveniach, respektíve neplatnou, neaktuálnou. Komisia predložila e, istú revíziu, úpravu tejto smernice a rada si to teraz musí osvojiť a musí to prejsť a Mala by to stihnúť e, uzavrieť do konca holandského predsedníctva. Tu hovoríme o významnom pokroku. Veľmi vítam aj nedávnu prezentáciu zo strany komisie, pokiaľ ide o akčný plán, e, ktorý sa týka boja proti strelným zbraniam a proti výbušninám teda obchodovania s týmito strelnými zbraniami a výbušninami. To sú opatrenia, ktoré musíme koordinovať aj s inými aktivitami na hrade. A ďalšia dôležitá oblasť, ktorá sa týka boja proti terorizmu, sa viaže k posilneniu kontrol na vonkajších hraniciach. E, veľa opatrení bolo prijatých na tomto poli. Hlavne sa to týka lepšieho využitia existujúcich e, nástrojov. Do marca 2016 e, komisia na základe návrhov pristúpi k zlepšeniu kontrol na vonkajších hraniciach. Takisto sa k tomu budú viazať zlepšené využitia technológií. Rada požiadala komisiu v rámci balíčka inteligentnejších hraníc, aby e, prehodnotila šengenský kódex, hlavne pokiaľ ide o článok 7.2. A tento návrh bol nedávno predložený, čiže pri prechode vonkajšou hranicou bude prichádzať k systematickej kontrole identifikačných údajov jednotlivca, jeho cestovných dokladov a takisto kontrol, pokiaľ ide o potenciálnu hrozbu, ktorý takýto jednotlivec môže predstavať z pohľadu vnútornej bezpečnosti Dámy a páni, dovolte mi teraz venovať sa otázke výmeny informácií medzi členskými štátmi a medzi agentúrou Europol, ktorá je samozrejme dôležitou súčasťou boja proti terorizmu. Tu si treba pripomenúť dva aspekty. Poprvé, výmena právnych, respektíve policajných informácií cez Europol a na druhej strane potom aj výmena informácií na základe spolupráce spravodajských služieb. Pokiaľ ide o výmenu informácií tak tu treba klásť dôraz na systematické a lepšie, systematické a lepšie použitie existujúcich nástrojov. To znamená konkrétne informácie o tých zahraničných alebo cudzojazyčných bojovníkoch. Tieto informácie musia byť v šengenskom systéme, tie databázy musia byť interoperabilné a Europol e, musí mať databázy, ktoré budú naplnené tými správnymi údajmi. Za posledné mesiace došlo k značnému pokroku, hlavne pokiaľ ide o systematické použitie SIS. A nakoniec, luxemburské predsedníctvo prezentovalo analýzu existujúcich nástrojov a komisia bude pokračovať v tejto analýze. Takže v roku 2016 e, môžeme predpokladať e, predloženie konkrétnych opatrení, ktoré ďalej zlepšia e, výmenu informácií a spravodajských informácií medzi členskými štátmi a Europolom. Pokiaľ ide o výmenu takýchto informácií aj spravodajského charakteru, predsedníctvo chce posilniť spoluprácu medzi jednotlivými spravodajskými službami, pričom si treba uvedomiť, že takáto výmena informácií je obmedzovaná legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov a samozrejme tá legislatíva je rozmanitá v závislosti od členských štátov Podobne, pokiaľ ide o prístup týchto spravodajských služieb k databázam polície, respektíve právnych zložiek, v niektorých členských štátoch sa to môže ukázať byť problematickým a môže to zabrániť e, výmene informácií s Europolom. Niektoré z týchto vecí sú mimo kompetencie EÚ, e, multilaterálna e, spolupráca a tam boli dané základy takéto zlepšenej multilaterálnej spolupráce po tých hrozných útokoch v Paríži. E, samozrejme, do tohto sú zapojení okrem štátov Európskej únie aj Švajčiarsko a Norsko. A má byť zriadená platforma, ktorá sa bude týkať výmeny informácií a to bude teda multilaterálna výmena informácií, ktorá bude prebiehať e, rýchlým spôsobom. A ďalší významný úspech sa týka dohody, ktorá bola dosiahnutá s Európskym parlamentom ohľadom nového nariadenia Europol. Ako som povedal v júli, e, našim cieľom bolo poskytnúť policajtom dobrý, taký zdravý právny základ, ktorý umožní maximalizovať e, jej prácu a potenciál pri rešpektovaní subsidiarity a tých, tých problémov, ktorým čelia tieto jednotlivé zložky. E, toto sme dokázali. E, na záver by som rád zdôraznil úspešné spustenie stratégie vnútornej bezpečnosti na obdobie 2015 až 2020. Dámy a páni, v oblasti vnútornej bezpečnosti naše predsedníctvo čelilo mnohým rozmanitým výzvam. My sme nielenže usilovne pracovali a samozrejme sme boli aj dosť úspešní, ale to je hlavne na vrúb eh, veľkej angažovanosti a tiež tvrdej usilovnosti a tvrdej práce Európskeho parlamentu, aj komisie a ostatných partnerov, pokiaľ ide o podporu priestoru vnútornej bezpečnosti. Čiže tieto úspechy sú aj vašimi úspechmi a naozaj sa chcem poďakovať za túto plodnú spoluprácu za posledných 6 mesiacov. Ďakujem Etienne a teraz eh, Felix Bras, minister spravodlivosti. Ďakujem pekne, ďakujem Klod a vážení poslanci. Ak dovolíte, ja by som najskôr začal tiež poďakovaním e, niektorým konkrétnym ľuďom, vám, pán predseda, predovšetkým a všetkým poslancom vášho výboru za dobrú spoluprácu, vynikajúcu spoluprácu e, v priebehu nášho predsedníctva. Chcem sa poďakovať aj celému vášmu týmu, vášmu sekretariátu výboru LIBE. Bez tejto spolupráce totiž e, naša práca by nebola by veľa možná. Najmä sa chcem poďakovať všetkým spravodajcom vášho výboru, pani Grisbeck, pani Kiniči, pani Lauristín a pánovi Jan Filip Albrechtovi, ktorí podľa mňa odviedli e, naozaj obrovský kus práce a tiež e, táto spolupráca nám umožnila dosiahnuť dohodu v piatich e, veľkých témach, pričom tri z nich sú v kompetencii výboru Libe a dve témy sú v kompetencii výboru Jury. Čo sa týka otázok spravodlivosti, tie spadajú do e, kompetencií výboru Ju, Júri. V otázkach e, ochrany súkromia e, tu bolo kľúčom týchto rokovaní dosiahnuť dohodu čo najvyššej kvality. Myslím, že sa nám podarilo vytvoriť taký rámec, ktorý bude odolný aj do budúcna, ktorý bude schopný posilniť práva našich občanov v tejto digitálnej spoločnosti a ktorý zníži mieru únik, riziko úniku informácií a tiež zvýši ochranu súkromia. Ide tu o rámec, ktorý podporuje záujmy Európskej únie v hospodárskej oblasti a zároveň zvyšuje konkurencieschopnosť e, na globálnej úrovni, najmä v snahe rozvíjať e, ekonomiku s využitím e, digitálnych údajov pre celý kontinent. V prípade smernice sa nám podarilo zachovať všeobecné orientovanie na úrovni rady z novembra a následne sa nám podarilo dosiahnuť e, dohodu s vami. Schválenie tejto smernice mm, celú situáciu výrazne zlepší a je významným prvým krokom v snahe chrániť osobné údaje aj na úrovni členských štátov, aj pri spracovaní týchto údajov cezhranične a táto ochrana bude výrazným posilnením právomoci policajných a súdnych zložiek jednotlivých členských štátov, eh, čo je relevantné najmä po nedávnych tragických udalostiach v Paríži, ktoré zdôrazňujú, eh, ako dôležité je, aby policajné a eh, súdne zložky dokázali spolupracovať, vymeniať si informácie a údaje, a to o mnoho viac eh, než v súčasnosti. Tieto významné dohody boli zásluhou všetkých inštitúcií v posledných mesiacoch a výsledok, myslím si, by mal byť v prospech eh, aj našich občanov, ale aj všetkých podnikov, ktorí sa angažujú eh, v oblasti digitálneho sektora. Eh, Luxemburské predsedníctvo sa snažilo dosiahnuť pokrok aj v prípade smernice o prezumcii neviny, ako aj v prípade smernice, ktorá súvisí s procedurálnymi zárubkami mm, detí a následnými trestnými krokmi. Je to dôležité pre e, súdny priestor, priestor spravodlivosti v Európskej únii. E, tento návrh, ktorý súvisí s trestným konaním, je mimoriadne relevantný, pretože úzko súvisí tiež vzájomným uznávaním súdnych rozhodnutí a na to musíme zaistiť dostatočne vysokú kvalitu súdnych rozhodnutí. Tento e, postup bol preto naozaj kľúčový. Myslím, že dohoda, ktorá sa podarilo dosiahnuť e, aj vďaka spravodajkyniam pani Grisbeha Kiniči, e, znamená obrovský prínos. E, to sa možno neobjavuje až tak výrazne v médiách, v novinách, ale rozhodne to má veľmi výrazný vplyv na vytváranie priestoru spravodlivosti v celej EÚ ďalej Hm, pozajtra budú prebiehať ďalšie rokovania o iných témach. Parlament eh, sa v tomto eh, snaží eh, celú vec podporovať. a dúfame, že od budúceho roka sa to podarí vplatiť aj v praxi. Čo sa týka smernice o nových psychoaktívnych látkach, aj tu rokovania pokračujú, ale celá vec ešte nie je uzavretá na úrovni rady. My si to uvedomujeme. Ďalej, čo sa týka vytvorenia Európskej eh, prokuratúry, to je dôležitá právna úprava. Luxemburské predsedníctvo eh, dosiahlo výrazný pokrok e, a získalo veľký, veľkú a výraznú podporu rady v tých kľúčových článkoch, ktoré sa týkajú fungovania tohto nového orgánu, ako napríklad kompetencie, výkonu kompetencií, taktiež e, vyšetrovacie opatrenia, ako aj cezhraničné vyšetrovania. Uzavretie týchto rokovaní na úrovni rady o týchto kľúčových článkoch e, ešte neprebehlo. Uvedomujeme si, že silná Európska prokuratúra, ktorá bude efektívna, nezávislá, jedného dňa a už e, onedlho by mohla vzniknúť e, ďalej smernica o boji proti e, finančným podvodom a ochrane finančných zájmov EÚ. Tu sa nám podarilo otvoriť rokovania Um, tie rokovania boli dlhé a zložité o možnom začlenení aj DPH do tejto smernice. Čo sa týka reformy Eurojustu, tu nám sa nepodarilo dosunúť pokrok o, o e, týchto podrobnostiach, pretože Európsky parlament ešte nezaujal jednoznačné stanovisko. Ďalej, čo sa týka boje proti terorizmu, rada schválila e, počas luxemburského predsedníctva dohodu o boji proti radikalizácii a Mm, násilistu, že snažíme pracovať najmä na strane prevencie. Čo sa týka ďalších krokov v súvislosti s migračnou krízou, to sa nám podarilo odviesť výrazný kus práce v otázkach súdnej spravodlivosti, súdnej spolupráce a tiež boja proti terorizmu. Rozhodne treba zdôrazniť eh, kompetentnosť a možnosti eh, školení pracovníkov vlasti spravodlivosti, taktiež by sa mali E, využíva všetky nástroje k dispozícii, aby sa mohli odhaliť všetky formy a prejavy nenávisných vyjadrení na internete. To sa v súčasnosti ešte nerobí. Virtuálny sektor nie je ani zďaleka plne obsiahnutý, aj keď niektorí si to myslia a potrebujeme na to stratégiu, na to, aby sme stiahli tieto nezávislé e, vyhlásenia zo sociálnych sietí a mohli následne súdne zakročiť v všetkých štátoch v prípade takýchto odhalení aby sa to mohlo okamžite teda v praxi uplatniť. E, kriminalita, e, keďže čoraz viac prebieha na internete, je potrebné prispôsobiť sa tejto novej digitálnej ére aj našimi nástrojmi. Tiež sme na úrovni rady rokovali o e, prijatí priorite v tejto oblasti. Čo sa týka ďalších etáp, napríklad ukvovania údajov v telekomunikačnom sektore, tieto rokovania boli konštruktívne najmä vďaka tomu, že členské štáty sa domnievajú, že rozhodnutie súdu z apríla 2014, ktoré konštatuje, že nie je povolené uchovávať takéto údaje, spôsobuje, že bude potrebná nová alternatívna dohoda v tejto oblasti a vytvorenie nového systému, e, ktorý nahradí aktuálny platný systém. Chcem sa poďakovať ešte raz e, celému vášmu výboru, najmä spravodajcom. Chcem sa poďakovať e, za vašu spoluprácu v priebehu zhruba tých 4,5 mesiaca, ktoré sme mali k dispozícii na efektívnu spoluprácu. Ďakujem. Myslím, že 7 minút bolo naplnených a to treba jasne povedať všetkými úspechmi predsedníctva. Keď sa pozriem na zoznam, ktorý ste e, prišli, na začiatku ste povedali, že ukončíte e, reguláciu dát, som sa smial. Nariadenie o týchto... E, mial som sa, hovorí sa vždy o, tom, o, tra, o tejto transparentnosti, za každým to spomíname v pondelok. Áno, smiali ste sa, ale dobrá práca, skutočne. Kolegovia, máme dlhý zoznam sú to veľmi intenz- náročné témy, o ktorých hovoríme, tak chcem vás požiadať, e, aby ste sa obmedzili na dve minúty, to by bolo veľmi užitočné. Takže začneme s pani Holmark. Monika, nech sa páči. Vážený pán predseda, pán minister, dámy a páni, v prvom rade chcem poďakovať luxemburskému predsedníctvu a všetkým trom ministrom. Chcem vám poďakovať za to, že ste dnes tu a že ste nám odozdali správu o tom, čo sa udialo nie len počas posledného týždňa, ale i počas posledných mesiacov a chcem poďakovať za dobrú spoluprácu. Malo som skutočne dojem, že v posledných mesiacoch sme skutočne intenzívne a veľmi plodne spolupracovali i v náročných oblastiach a som i v rozpočtovom výbore a tam som e, vnímala vaše predsedníctvo veľmi príjemne a ústretovo v porovnaní s niektorými inými, takže to by som chcela uviesť na úvod. Mala by som tri otázky. Poprvé, v súvislosti s uzatvorením hraníc, počula som, že je, sa očakáva, že do marca sa vyrieši otázka vonkajšej hranice. Vidíte to realisticky, pretože marec bude mať polku januára, potom 2,5 mesiaca na to, aby sme prišli, prijali všetky potrebné rozhodnutia. Vidíte to reálne, alebo ako možno vidieť tento časový plán a aké riešenia nájsť na medziobdobie, kedy existujú otvorené hranice i keby mali byť e, zatvorené. Čiže e, máme problémy, e, značné problémy v rámci Schengenu a pritom by sme to mali e, riešiť na vonkajšej hranici. Po druhé, hovorili ste o nábore a o nenávistných kázniach a kázaní a spomenuli ste, že i utečenci sú často, rob, nábor sa robí i medzi utečencami, keďže mnohí sú zúfali. Aké konkrétne opatrenia vidí rada E, na to, aby sa zabránilo takémuto náboru e, ľudí, či už sú to i utečenci, ktorí sú zúfali, nešťastní a čo sa konkrétne urobí v nasledujúcich mesiacoch. A keď hovoríme o tejto šírení nenávisti, keď niekto káže o nenávisti, e, hovorí o byti žien alebo násilí, akým spôsobom konkrétne zakročiť. A po druhé, je tu otázka údajov a získavanie údajov, hovorili ste o interoperabilite a podobne. Mali sme niekoľkých teroristov, jeden sa trikrát e, zaregistroval a napriek tomu ho neodhalili. Keď sa niekto môže takto zaregistrovať a potom ho aj tak neodhalia, myslím, že to nie je dobrý signál toho, alebo znak toho, že e, naša bezpečnosť funguje a tým i mnohí nevinní sa môžu dostať e, potom do pozornosti. Čiže ako to vyzerá s údajmi SIS a ako je možné tieto databázy si následne porovnať. Ďakujem. Nech sa páči. Pergit. Sipel, som si, ďakujem pekne, som si istá, že mnohí kolegovia majú otázky, preto budem stručná. Pokiaľ ide o Schengen, schengenský priestor. Mám otázku, keďže som trošku zmetená, pokiaľ ide o emocionálnu diskusiu o tom, že prichádza príliš veľa utečencov. Počula som oficiálne číslo z Frontexu, že tento rok 1,5 milióna utečencov prišlo do Európy. Podľa ďalších oficiálnych čísel 1 milión z týchto 1,5 milióna e, prišiel do Nemecka. Takže pre zvyšok z 27 členských štátoch je to 500 tisíc utečencov podľa oficiálnych čísel. Mohol by mi prosím niekto vysvetliť, ako toto môže byť príliš veľké bremeno pre týchto minimálne 20 členských štátov. Ja e, nerozumiem tomu, odkiaľ to pochádza. Mám ešte stručnú druhú otázku, pokiaľ ide o lepšiu spoluprácu spravodajských služieb to je potrebné, s tým súhlasím, ale mohli by ste prosím zodpovedať otázku, prečo e, užšia a lepšia spolupráca služieb a dokonca aj policie, ale hovorme teraz len o spravodajských službách. Pokiaľ táto spolupráca keďže táto spolupráca sa stáva čoraz dôležitejšia, pretože jednotlivé štáty a jednotlivé spravodajské služby nie sú schopné zvládať výzvy, ktorým čelíme, ako môžeme e, mať definíciu národnej bezpečnosti, ktorá hovorí, že toto je len otázka jednotlivých členských štátov. Vidíme, že výzvy prichádzajú zo zahraničia celého sveta, tak prosím, keby ste mohli zodpovedať tieto dve stručné otázky. Ďakujem, ďakujem, že ste dodržali čas. Nech sa páči, slovo má Stay Carico, ďakujem pekne. Pán Karikhop, chcem sa vyjadriť. E, pani Holmar, myslím, e, to už povedala v súvislosti so spoluprácou, ktorú sme mali s predsedníctvom, ja môžem osobne sa vyjadriť na základe mojej vlastnej správy o PNR. Táto práca, ktorá sa vykonala, bola naozaj rozsiahla a som veľmi vďačný za to, čo urobili. Keď sa pozrieme na pripomienky, e, keď e, prvýkrát sa na nás obrátili pred začiatkom predsedníctva o tom, aké ich ciele sú, pozrel som sa na to a musím priznať, napriek e, tomu objemu, keď sa pozrieme na veci, ktoré boli presadené, E, napríklad zábezpeky pre deti. Myslím, že e, mnohí z nás tu v tejto miestnosti sa o to zasadzovali spôsob, ako sa robila ochrana, samozrejme PNR, a potom i spôsob, ako e, vnímame Europol, ako sme ho podporovali v budúcnosti. Všetko veľmi dobré veci. Jedna vec, myslím, o ktorej sú, musia byť sklamaní, je, otázka relokácie a reformu mi Dublinu. Mám novú správu o relokácii a počul som na úvod, že sa dosiahlo toho oveľa viac, pokiaľ ide o presídlovanie, oveľa viac ako e, tejto relokácie. Čísla, o ktorých hovoríme tu, e, musia spôsobovať obavu a myslím, že máme tu množstvo práce e, v tom, ako pomôcť E, myslíte, že sa zmenili pocity rady počas posledných šiestich mesiacov, pokiaľ ide o reformu Dublinu alebo relokáciu? Zmenilo sa niečo počas posledných šiestich mesiacov? Možno, že predsedníctvo U sa podarilo dosiahnuť nejakú zmenu postoja alebo zmenu atmosféry, ale myslím, že to je že sú tu dve oblasti, toto sú tie dve oblasti, e, v ktorých mám obavu, e, ale ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Ďakujem. Sophie Interval, ďakujem. Pán predseda, chcem sa pripojiť k tým, ktorí poblahoželali luxemburskému predsedníctvu za veľmi dobrú prácu. Myslím, že i v mnohých veciach, ktoré sa nepodarili. Bolo to preto, že 27 členských štátov ste museli zladiť, čo je veľmi ťažké. Ja som osobne veľmi rada, že sme e, balík ochrany údajov e, dokončili. No mám pár otázok. Keď začneme s dialogom o právnom štáte a dialógu. Myslím, že to bol veľmi skromný, ale pozitívny začiatok a som veľmi rada, že luxemburské predsedníctvo e, sa toho chopilo, pretože myslím, že Európa by mala viesť príkladom a keď hovoríme o e, opaku terorizmu alebo ukázať, aké sú naše hodnoty pre tým, ktorým nás prichádzajú, je najlepšie, aby sme naplňali svoje vlastné štandardy. To je najlepšia cesta. Chcela by som o tom počuť trošku viac, ale som zároveň trošku skeptická, pretože keď sa pozriem na vlády členských štátov, takmer všetky z nich e, patria medzi tých, čo najviac e, ich porušujú. Maďarsko, nemusím ani spomínať, Francúzsko, vidím opatrenia, ktoré sa prijali e, pod vlajkou boja proti terorizmu, však vôbec nie sú spojené s tým, keď sa pozriem na ďalšie krajiny. Rumunsko, korupcia, pozriem sa na Dánsko, kde vláda práve ohlásila, že jej cieľom je e, robiť nútené, nútené e, prehliadky a že odobere majetok utečencom, čo je skutočne odporné, keď sa pozriem na belgického ministra vnútra, ktorý povedal, že etnický profiling nie je problematický. E, Toto podľa mňa je hate speech zo strany ministra vlády. Ďalej protiteroristické politiky, migračnej politiky, tie všetky eh, slúžia na to, aby odôvodnili masívne porušovania právneho štátu a ľudských práv. A nerobia z nášho sveta lepším mestom. Keď sa pozriem na eh, boj proti terorizmu, tak tu sa to Európe vôbec nedarí. Nie len, že porušujú základné práva, ale zároveň je to veľmi neefektívne. Stačí, keď sa pozrieme na príbehy, ktoré počujeme o tom, ako Ospravedlňujem sa za to, ale belgické orgány, ako zvládli situáciu od 13. novembra, to je v skutku masívny chaos. A to sa ešte slušne vyjadrujem. Prečo neustále posilňujeme e, kompetencie bezpečnostných zložiek a to sa deje počas luxemburského predsedníctva, keď e, e, národné spravodajské služby svoju prácu si neurobili. A na záver chcem povedať posledná otázka, e, týkajúca sa pi- nielen PNR, ale všeobecná otázka. Preto, prečo nemôžeme dostať e, zápis, ktorý odzrkadľuje pozície národných vlád? Myslím, že od kedy e, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora vstúpilo do platnosti, máme nárok to vedieť, takže prečo rada E, prijala novú tradíciu, že nič už nezapisuje. Takže my nevieme, čo sa deje na rade a myslím, že máme právo to vedieť a bola by som veľmi vďačná, ak by sme do konca luxemburského predsedníctva mohli dostať správu o diskusiách, o PNR, o pozíciách, jednotlivých pozíciách členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Veržia, nech sa páči. Prepačte, pán prezident, ja by som chcela poďakovať všetkým trom ministrom za ich eh, rýchlu syntézu, a za ich popis a správu. Ak dovolíte, tak sa vyjadrím eh, len telegraficky a stručne. A mám nasledovné body. Mám niekoľko otázok eh, v súvislosti s migračnou krízou. Ja by som ju nazvala utečenecká kríza. Mm a humanitárna kríza. Myslím, že zdieľame rovnaké obavy, ktoré ste vyjadrili. Eh, Eritrea z eh, pokiaľ je Eritreju a Sudán, tam dochádza k bombardovaniu obyvateľov a demonstranti e, boli zabití. 60 demonstrantov, ktorí mierovo e, demonstrovali. E, mňa by zaujímalo, ak, z akých podmienok spolupracujete s nimi, s akými partnermi spolupracujete a aké opatrenia podľa vás budú mať vplyv priamo na miesto. Ide mi o osud obyvateľstva v týchto krajinách a keď počujem to, čo hovorí Európska komisia, tá hovorí, že sa tam e, zavádzajú solárne panely a veterné, veterné elektrárne, ale som skeptická, keď to počujem. Nie preto, že obyvateľstvo by malo profitovať z týchto elektrární, ale skôr si kladiem otázku, kto bude mať skutočný prospech. Členské štáty majú rôzne prístupy v súvislosti s azylovou otázkou a niektoré, v niektorých krajinách neexistuje právo na prácu a podobne a pokiaľ chceme rešpektovať základné humanitárne princípy, tak musíme konať podľa toho. Vy ste hovorili o nešťastnom návrate tých, ktorí nemajú právo na právnu ochranu. Ja si myslím, že tá veta možno nie je úplná, niečo tam chýba. Nepodporujem rozdeľovanie medzi dobrými utečencami, pretože to vyzerá, že by tam mohli byť aj zlí utečenci, takto je to rozdeľované a to nie je dobré. Európska únia potrebuje i ekonomickú imigráciu viac než kedykoľvek predtým. Stačí, keď sa pozrieme na Nemecko, aby sme videli, aká je tam situácia. Pokiaľ by sme nemali imigráciu, tak by prišlo k demografickému, k obrovskému demografickému poklesu Takže by sme mali vyhovieť tým, ktorí chcú pracovať a chcú mať pracovné povolenie. Nebudem spomínať Dánsko, Sofia to spomenula a právom. V prípade, že e, títo presťahovalci prichádzajú e, na územie EÚ do nejakého členského štátu a sú schopní zaplatiť e, údajne za svoj pobyt, to isté platí aj pre Francúzsko. Poviem len jedno konkrétne číslo. V prípade boja pre terorizmu 2500 zadržaní prebehlo vo Francúzsku za veľmi dramatických okolností. Konkrétne sa tieto operácie cielili na moslimov a po týchto zadržaniach iba dve vyšetrovania prebehli, pri ktorých sa dokázalo nejaké E, prepojenie na terorizmus zdôrazňujeme iba v dvoch prípadoch. E, to je absurdné. Máme naozaj veľmi dlhý zoznam rečníkov e, a ak budete príliš prekračovať svoje pridelené dve minúty, oberáte tým ostatných kolegov o čas, len na to ešte upozorňujem. Máme tu kolegov, ktorí majú za sebou rokovanie trialógu, naozaj sa chcú opýtať na veľmi relevantné veci Viem, že v priebehu dvoch minút sa dá povedať naozaj všetko, čo stojí za to, aby bolo povedané. Ďalej na slovo Judith z Argentíny. Um, I recall... Ďakujem pekne. Ja si spomínam, pred niekoľkými mesiacmi luxemburská vláda vycestovala do Grécka, aby priamo E, tam, e, tak povedať, vyzvihla prvých 30 osôb, ktoré mali byť presedené do Luxemburska. Ja si spomínam, pán komisár Avanopoulos bol na schodoch do lietadla, pomáhal priamo týmto utečencom e, na ceste k lepšiemu, bezpečnejšiemu životu. Po týchto prvých 30 osobách pozerám sa na aktuálne čísla od Európskej komisie o tomto mechanizme relokácie. Po týchto 30 nevidím, že by sa niečo ďalšie dialo. Chcem sa opýtať nielen v prípade Luxemburska, ale aj väčšiny iných členských štátov. Chcem sa opýtať, konkrétne luxemburské predsedníctvo, mohli by ste prosím vysvetliť, by ste v tomto e, procese zbehli. Môžete mi povedať, ako je možné, že nevidíme, že by boli ľudia presidľovaní z Grécka a z Talianska do rôznych členských štátov? Ako to, že k tomu nedochádza? Mohli by ste vychádzať možno zo svojho vlastného príkladu? Vy totiž máte 90 miest v dispozícii, ale musíte umiestniť 527 a po týchto prvých 30, ktorí boli tamto pompézne presídlení, nevidím, že by sa nič ďalšie udialo. Ďalej moja druhá otázka a posledná. Ocitáme sa teda z v závere veľmi intenzívneho polroka Rada pre spravodlivo vnútro by ste povedali, e, že by bola akýmsi ohnívkom e, aj pre zapálenie ostatných. E, e, viem, že sú v dispozícii ďalšie dátumy stretnutí tejto rady. Možno by ste nám mohli poskytnúť nejaký náhľad do konkrétnych priebehov týchto rokovaní. Pani Infeld sa pýtala na zápisnicu. Ja by som sa chcela opýtať na atmosféru predovšetkým. Ja sa totiž obávam, že tu máme dočinenia s radami pre vnútro spravodlivosť, kde nikto nezhľadňuje už európsku stránku veci, všetci sa pozerajú len na svoju eh, vlastnú národnú eh, zoznam relokácií, ktoré majú pred sebou. Eh, chcú sa na to pozerať len z svojho vlastného hľadiska. Ďalej pán Tusk sa vyjadril, že by sa na 18 mesiacov mali zadržiavať e, utečenci, žiadny členský štát to nekritizoval. Aj toto je možno ďalším dôkazom, že strácame európske hodnoty a európsky prístup. Ja vnímam Luxembursko ako veľmi angažované v hľadaní európskych riešení. Teda vy nám prosím povedzte, aká je atmosféra na týchto schôdzach. Ďakujeme. Jean Asselborn musí odísť, e, už nám to avizoval na úvod. Dáme slovo ešte jednému koordinátorovi, potom dáme slovo Žánovi, aby mohol odpovedať a potom ostatní dva ministri dostanú tiež následne slovo. E, ďalej teda dostane slovo pani Meyer a potom e, pán minister Jean Asselborn. Pani Meyer, ďakujem. Ja sa budem snažiť hovoriť stručne. Keď som vypočula teraz týchto troch ministrov, dá sa povedať, že ste dosiahli naozaj veľa, to hovoríte vy, ale to nie je celkom môj názor. V priebehu vášho predsedníctva bol totiž dosiahnutý nový re- rekord v počte európskych samitov a tiež som si všimla v záveroch rady po prvom samite, že sa tam uvádza takmer to isté ako e, v záveroch po samite z minulého týždňa. Teda dá sa povedať, že sme sa možno neposunuli takmer vôbec čoraz viac v Európskej únii vidíme, že sa veci spomínajú na papieri, v dokumentoch, ale v praxi sa v skutočnosti nič nedeje. Teroristi napríklad ešte stále majú voľnú cestu. Chcem sa teda opýtať, ak naozaj chcete byť zodpovední z očí voči európskym občanom, nielen voči nám, ako im chcete vysvetliť, že príliv žiadateľov o azyl eh, ste um, skutočne aj obmedzili, aká je situácia v prípade právnej ochrany. Po pol roku sa ukazuje, že sa situácia v podstate zhoršila. Ďalej nasleduje pán Engel, pán Engomelš, pani Fajon, pán Bonny, pán Depré, pani Stevens, pán Zdechovský, pani Kaufmann, pani Činiči, pán Halaaho, pani Bjork, pani Grisbeck, pani Lauristin. Dám teda slovo všetkým týmto kolegom po tom, čo si vypočujeme krátke odpovede o migrácii azyl od pána Aselborna. Nech sa páči. Ja musím odísť na Cyprus. Je to jedna z posledných eh, misií, ktoré mi poradili aj európsky poslanci. Môžem zabezpečiť, že sa pokúsim odpovedať eh, tak eh, globálnejšie na otázky, ktoré e, tu boli položené. Nebudem zachádzať príliš do podrobností. Vonkajšie hranice, pani Holmajer, vy ste sa na to pýtali. Ja som naozaj presvedčený o tom, že ak ne nájdeme podné nástroje veľmi rýchlo na to, aby sme lepšie chránili vonkajšie hranice, Schengen sa rozpadne. A myslím, že žiadna krajina na svete nemôže fungovať, ak nebude schopná chrániť svoje vonkajšie hranice. Táto kontrola však znamená len mať prehľad o tom, kto klope na naše dvere, kto má právo vstúpiť a kto má právo na medzinárodnú ochranu. Aspoň o tom musíme mať prehľad. A preto eh, v kontexte ochrany eh, vonkajších hraníc eh, medzi Gréckom a Tureckom napríklad je veľká um, ehm, ja, Ja rozhodne nevnímam negatívne po týchto šiestich mesiacoch a po veľmi intenzívnych spoluprácach aj s Gréckom a aj za zasadn- pri zasadnutiach Rady pre vnútro spravodlivosť. Vidíme, že grécka vláda je tesne pred prijatím pomoci medzinárodných organizácií, ale európskych organizácií v tomto smere v snahe chrániť vonkajšie hranice na ich území. Teda myslím, že v tomto smere sme dosiahli významný krok a ak návrhy, ktoré boli predložené, ak podľa vás sú nejasné, z 15. decembra. Ak sa nám podarí predsa len ich pretaviť do e, praxe, máme predsa konkrétne jednu členskú krajinu, ktorá navrhla hraničné kontroly doslova a tiež pobrežné hliadky. Teda aby boli k dispozícii hraničné kontroly aj na mori, aj na súši. Teda kontrola vonkajších hraníc to sa netýka len jednotlivých krajín, ktoré sú na týchto vonkajších hranicoch EÚ. Je to úloha, ktorú musí Európska únia plniť eh, ako celok. A to je podľa mňa najpodstatnejšie. Ja som naozaj presvedčený, že musíme konať rýchlo a musíme veľmi rýchlo prijať eh, potrebné rozhodnutia. Ďalej, pokiaľ ide o konkrétne čísla, naše informácie z tohto roka hovoria o tom, že máme 1,7 milióna osôb, ktoré prekročili hranice do EÚ 1,7 milióna a 1 milión 70 tisíc požiadalo o medzinárodnú ochranu. Myslím, že vy ste sa na to pýtali, pani Holmajer. Takéto teda máme čísla k dispozícii tieto vám môžem dať ďalej, čo sa týka presídľovania. Od e, úplne prvých diskusí v EÚ o týchto témach dosiahnuť riešenie v prípade presídľovania bolo mnoho jednoduchšie, ako dosiahnuť dohodu o relokáciách. E, v prípade relokácie ide o osoby, ktoré už sú v Európe, No, v prípade presídľovania ide e, o ľudí, ktorých e, pôjdeme vyzinúť buď z Turecka, z Libanonu alebo z Jordánska. To je naozaj pozoruhodné. Jedna krajina sa vyjadrila, že jednoznačne zamieta relokácie, chce e, sa držať len tohto presídľovania. Relokácie podľa mňa nebudú fungovať prvých e, troch, štyroch mesiacoch. E, a to nie je chyba grécka, talianská. Je to v samotnom systéme. Ten ešte nedozrel na to, aby mohol fungovať. Grécko sa snaží e, o toto veľké úsilie na tých piatich ostrovoch. Tam hospody podľa mňa fungujú na hranici s Tureckom. Myslím, že ľudia, ktorí e, na člnoch e, prichádzajú na píre, e, sa potom roztrúsia smerom na sever. Grécko sa vyjadrilo, že je ochotné um, zriadiť o mnoho väčšie príjemacie centrá uh, na pobreží, kontinentálnom pobreží, pobreží Grécka. Uh, Teraz ide o to snažiť sa komunikovať s týmito migrantmi a zorganizovať tieto relokácie spolu s Frontexom, s ostatnými organizáciami UNHCR a tak ďalej. Takýto bol plán. Myslím, že relokácie ako také by nemali byť e, odsúdené už teraz v týchto fázach, pretože môžu poslúžiť do budúcna. Táto kríza totiž nepotrvá rok, dva či tri možno potrvá celé 10 ročie, budeme teda musieť vytvoriť akýsi permanentný systém mm, presídľovania týchto osôb a rozdelenia týchto osôb, mm, ktoré prichádzajú na naše územie. Po poslednom zasadnutí rady môžem skonštatovať, že ak vieme, že relokácie teda v súčasnosti ešte nefungujú, či by sme sa nemohli povedať, že Vzhľadom na to, že je množstvo Síršanov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu v Turecku, či by sme nemohli Turecku povedať, že sme ochotní prostredstvom presídlenia um, prijať 50 tisíc uh, a potom uh, by sme to znížili z tých 60 tisícov uh, na relokácie. Myslím, že to by bolo gesto, ktoré by sme preukázali, že sa na celú vec nepozeráme len cez čísla, len cez počty víz, ale že nám naozaj záleží na riešení tohto problému. Uvidíme, čo sa udeje v najbližších týždňoch. Podľa mňa takýto prístup by nebol celkom nereálny. Ešte tu padli ďalšie otázky o um, relokáciách. Podľa mňa tento systém by sme nemali odsudzovať už vopred do budúcna. Ešte bude užitočný v tejto chvíli však e, žiaľ nie ideálny na rozdelenie e, tejto um, záťaže možno v tejto chvíli je presídľovanie efektívnejšie. Čo sa týka princípov právneho štátu, pýtate sa na Francúzsko, na Rumunsko, na Dánsko. Neviem, či je v EÚ jedna krajina, ktorá by E, dodržiavala na 100% to, čo si my, ja či vy predstavujeme pod e, pojmom princíp právneho štátu. Ja sa netrúfam povedať, e, že krajina ako Francúzsko, ktorá čeli udalostiam z 13. novembra napríklad, um, teda takéto veľké záťaži a trúfať si povedať im všetko, čo robia, je zlé. Myslím, že to nie je správny prístup. Vy ako poslanci máte právo vyjadriť sa, ale Myslím, že teraz, eh, keď sa na rade diskutuje o princípu právneho štátu, eh, mala by sa sústrediť snaha najmä na to, aby sa eh, neodchylovala príliš snaha od kodanských kritérií. Kodanské kritéria totiž jasne hovoria, že právny štát to je do z základných od EÚ. E je to jeden z základných rozdielov, ktorý odlišuje nás od rôznych iných regionálnych eh, aktérov a sú to pravidla, ktoré sa musia dodržiavať. Ak dôjde odrazu k zmene vlády a systém spravodlivosti odrazu vykazuje akési infiltrácie a náznaky toho, že nie je celkom eh, eh, spravodlivý Videli sme napokon, že aj z praxe sú náznaky toho, že ani médiá v niektorých krajinách nie sú na 100% slobodné. V každom prípade táto situácia sa musí podrobne analyzovať. Ak je na mesiac kritika, je treba ju predniesť a potom prijať politické rozhodnutie. Najskôr politické a potom hľadať riešenia, ktoré nám umožňuje zmluva. ale povedať veci jasnejšie, buď tu v parlamente, e, či v rade, či v komisii. Vidíme totiž, vývoj situácie, ktoré sa naozaj uberajú spôsobom nehodným Európskej únie, spôsobom, ktorý nie je v súlade s našimi hodnotami a mali by sme reagovať Diskusia, ktorú sme viedli začiatkom novembra, bola akademická, prebiehala v peknej sále, bola na také teoretické úrovni. Myslím, že na budúce, už to bude v priebehu holandského predsedníctva, budeme o mnoho jednoznačnejší, priamejší. Myslím, že ak ukážeme prstom na dianie v ktorejkoľvek krajine, ktoré je v rozpore s hodnotami EÚ a ak vidíme, že je to potrebné, musíme mať odvahu a urobiť to reakcie, ktorú sme boli svedkami v posledných dňoch, že ide o zásah do diania v jednotlivých členských štátoch, do vnútroštátneho diania, myslím, že je na mieste to spochybniť. Sme preto súčasťou systému, ktorý sme nazvali spoločným. Nie je to však eh, žiadny systém, ktorý pripomínal Sovietský zväz. Ďalej, e, čo sa týka skutočných príčin e, migrácie, máte pravdu, že Eritrea, Sudán, Etiópia e, sú krajiny s veľmi zložitou situáciou. Je veľmi ťažké posielať ľudí späť do týchto krajín. Myslím, že by sa to nemalo systematicky robiť. V prípade Eritreji viem, že v EU, z EÚ sa nevracajú osoby späť do Eritreji v súčasnosti. V každom prípade teraz je o mnoho dôležitejšie pokúsiť sa nájsť riešenie na skutočné príčiny e, týchto migračných vln, tohto utrpenia. Možno je tu mierna dávka nádeje v Líbii. Pán Kobler, nemecký diplomáta, ktorý sa ujal úlohy e, Bernardina Leona. Ten e, v Tripolise skonštatoval isté pozitívne náznaky. V každom prípade Európska únia sa musí snažiť vytvoriť e, priestor porozumenia s partnermi v Tripolise. Malo by to pozitívne dopady na našu spoluprácu a tiež e, by sa tým zlepšili naše vyhliadky e, nejakým spôsobom získať pod kontrolu presťahovalecké toky z tohto regiónu. Ďalej v New Yorku sa ukázala tiež mierna nádej na globálnu spoluprácu. Myslím, že Európska únia aj ako celok, aj na úrovni členských štátov musí urobiť všetko preto, aby sa ten masaker v Sýrii konečne skončil. Nemôžeme sa snažiť diplomaticky rokovať s islamským štátom, s barbarmi, to nie. Ale myslím, že Nová spolupráca medzi Američanmi a Rusmi, teda na jednej strane Kerry, na druhej strane Lavrov, nás môže naplniť istou nádejou. Ak by sa nám podarilo presadiť tie veci v Sýrii, mohlo by sa to podariť v Iraku. Nájsť teda um, nejaký spôsob, ako docieliť väčšiu stabilitu. E, ďalšou kľúčovou súvislosťou je samozrejme Turecko. Um, ani Európsky parlament, ani rada isté, že nemôže akceptovať e, isté diania v Turecku. Prístup krajiny ku Kurdom. A tiež sa musí nájsť nejaké vhodné riešenie v prípade zbraní. Na druhej strane si treba uvedomiť, vážená pani, že Turecko predsa len prijalo 2,5 e, milióna utečencov, ktorí prišli z Iraku a zo Sýrie Ja viem, že je to taká komplexnejšia diskusia, ale podľa mňa pomoc Turecku troma miliardami, tu nejde len o pomoc e, tureckému štátu, tureckej vláde, ide tu o pomôcť tomu, aby sírske deti mohli chodiť do školy, aby mm, sírske rodiny mali prísť zdravotnej starostlivosti, aby otcovia a matky týchto rodín mali lepšie vyhliadky do budúcna, aby si mohli nájsť prácu v Turecku. Toto všetko je potrebné v snahe bojovať proti príčinám mm, týchto prisťovaleckých tokov. Členské štáty, aj pani Mogherini sa v tomto angažujú. A tento boj musí pokračovať aj naďalej v snahe potláčať skutočné príčiny týchto prisťovaleckých tokov. Myslím, že Týmto by som e, ukončil svoje odpovede na otázky, ktoré tu zazneli. E, ja teraz musím odísť na letisko, musím vycestovať na Cyprus. E, mám tam povinnosti, ktoré vyplývajú z mojich oficiálnych úloh. Ďakujeme pekne. Žán, ja som nebol informovaný tejto malej zmene v programe. Sorry, thank you, Jean, for you. Jasné, prepáč, Žán. Vidíte, ako to mám rozdelené, tú lojalitu. E, prechádzal som práve k holandskému predsedníctvu, čiže vidíte, že aj tá naša príslušnosť alebo vernosť je tak vrtkavá. E, dobre, e, ďakujem Žán, ja sa ospravedlňujem, ak ste mali konkrétne otázky na pána ministra, nedostalo sa na ne, ale aj Felix a Etienne majú prehľad o otázkach migrácia, spravia maximum, aby odpovedali na vaše otázky. Poďme ďalej. Frank Enkel. Ďakujem pekne, Plot. Chcel som sa prihovoriť luxemburskému predsedníctvu po luxembursky. Neviem, či mi niekto bude rozumieť. To bolo jazykom, ktorý... It's still, it's still, it's still... To bolo jazyku, ktorý nemáme oficiálne, ale stále ešte existuje napriek tomu že naozaj oceňujem, že ideš na Cyprus a tá myšlienka je skvelá, pretože ja samotný som na tom nástojil, aby sa to stalo pred koncom predsedníctva, ale tlmoč Turkom, že tým, že o 3 miliardy e, znížili e, tie náklady na okupáciu, tak my budeme musieť tieto 3 e, miliardy zaplatiť za tých utečencov, ktorí prechádzajú cez ich hranice a ktorú, ktorí musia ochraňovať v rámci tej povinnosti Eh, mám tu problém s právnym štátom, pokiaľ ide o túto eh, krajinu. Oni sa pohybujú niekde úplne inde. Ja nie som protiturecky zameraná osoba, že mal takéto nejaké postoje. Ale keď sa pozrieme na tureckého prezidenta, ktorý sa už neukazuje, teraz premiér turecký, ktorý to robí a ktorý sa vyceruje pred kamerami a hovorí, áno, budú tam 3 miliardy, bude bezvizový styk pre ľudí a tak ďalej a tak ďalej. To sú veci neprestaviteľné ešte pred 6 mesiacmi z pádnych dôvodov. A potom, čo sme sa s nimi dohodli, tak začnú namierať zbranie proti vlastným ľuďom. To je fungovanie, ktoré mierne povedané je zvláštne. A zrejme nás dostali, ako by povedali angličania. A dúfam, že nebudeme takýmto spôsobom štruktúrálne ovládaní. E, toľko k otázke právneho štátu, pretože aj to je dôležité v rámci únie. Bojím sa jednej veci. Žán by chcel rýchle zareagovať skôr, ako odíde odpovieti. Chcem ti len povedať, že to, čo som mi povedal pri mojej návšteve Cypru, aby som sa snažil byť konštruktívny na Cypre, ja to rozhodne splním, ale rozhodne budem mať na pamäti túto tvoju radu, ale ak sa naozaj chceme snažiť hľadať e, riešenie, ktoré možno už nie je až tak vzdialené, musíme celú vec vnímať konštruktívne. Myslím, že takéto agresívne vyjadrenia z oči voči partnerom nám nejako nepomôžu v tomto procese. Musíme sa snažiť e, postupovať inteligentne, ale zároveň e, naše posolstvo musí byť jednoznačné. Ja si vezmem tú radu, v prípade k srdcu pri mojej ceste na Cyprus. Frank chcel si to uzavrieť. Tak e, týkalo sa to Turecka, nie Cypru, alebo dokonca e, tureckých Cyperčanov. Aby som to uzavrel v otázke právneho štátu, ak môžem. Ja sa obávam, že sme svedkami štruktúrálneho odklonu od e, právneho štátu a to z nesprávnych dôvodov ideologických. E, Komisia Maďarsko, Polsko, rôzne miesta, inštancie, alebo z dôvodu bezpečnostných víziev, akých svetkami sme u Francúzsku alebo inde. Ale v konečnom dôsledku to, čo sa deje, to sú javy, ktoré ma naplňajú strachom. Hovoril si o Polsku a pripomínal si obdobie Sovietskeho zväzu, E, ja mám dojmy, ktoré sú ešte ponurejšie. Prehliadky neustále, 24-7, e, zatýkania ľudí e, uprostred noci, následné prepustenia. Tak takéto vynimočné opatrenia nebudú obmedzené časovo, tak potom to nie je dobré. A myslím si, že by eh, mohli viesť eh, k značnému odklonu od právneho štátu a to nás musí naplňať veľkými obavami, pretože v konečnom dôsledku takto veci nezlepšíme. Eh, ďakujem pekne, Ana Gomez. Je škoda, že pán minister Selborn sa chystá odísť, ale súhlasím, a to je dôležitá informácia, že má ísť na ten Cyprus naozaj a že to posolstvo by sa malo dostať aj Turecku, pokiaľ ide o túto cestu. Moja prvá otázka smerovala na neho, ale nechám to na zvyšných dvoch e, zástupcov luxemburského predsedníctva, ktorým sa chcem poďakovať za obrovský kus práce, ktorý odviedli za posledných 6 mesiacov. A no, moja otázka je nasledovná. Diskutuje sa o hospodárskych sankciách voči krajinám, ktoré e, porušujú, ktoré zradia solidaritu, ktorá by mala panovať, pokiaľ ide o prerozdelenie utečencov e, medzi štátmi. Ja samozrejme nezabúdam na to, čo sme požiadali vo vzťahu k Maďarsku ale nakoľko sú tu presne aj tie iné krajiny a minister Asselborn sa zmienil o Polsku, ale sú aj iné hospodárske sankcie ekonomické. Je to vec, o ktorej sa uvažuje? Pretože si myslím, že krajiny, ako je aj moja Polsko, e, Portugalsko, ktoré je ochotné prijať viacej utečencov, tie by mali dostať viac podpory a tie krajiny, ktoré odmietajú prijať viac utečencov, tak tie by mali byť potrestané za to, že porušujú zásadu solidarity. A potom otázka ďalšia. Pán minister zmienil aj potrebu e, preskúmať možnosti právnej migrácie, ale čo presne spravila rada, pokiaľ ide o otvorenie bezpečných ciest pre migráciu a pre utečencov. Nebol by to ten rozumný spôsob, ako sa si zabezpečiť kontrolu nad hranicami, pretože kontrola nad hranicami, povedzme to úprimne, úprimne e, to sa nedá len vyhlásiť. Tak, aj keby ste to vyhlásili, tak eh, nedá sa to tak jednoducho naplniť, realizovať, ako vidíme teraz. A samozrejme, podporujem to, čo povedali ostatní. Eh, nie je možné uvažovať nad tým, že budeme ľudí vracať do Eritrej alebo eh, Ďalšia otázka, ktorú by som chcela položiť. Prečo výmena informácií medzi členskými štátmi a, a prečo tá nebola, nebola povinnosť vymieňať si údaje na úrovni orgánov činných v trestnom konaní a prečo rada nepreskúmala možnosť takto urobiť, tak ako to bolo aj v prípade údajov pre Europol, skontrolovať, či národné databázy sú naozaj predmetom vzdielania na národnej úrovni, pretože obávam sa, že to tak nie je v mnohých krajinách, vrátane mojej. Prečo, pokiaľ ide o kontrolu hraníc, ak sme a chceme toto kontrolovať, prečo je tam tá medzera, pokiaľ ide o tie súkromné lietadla v rámci PNR, pretože väčšina tých obchodníkov so zbraniami, tí sa vydávajú za biznismenov. Ďakujem pekne, pán Bony. E, ďakujem pekne, e, budem hovoriť po polsky. Ďakujem pekne. E, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať luxemburskému predsedníctvu za veľmi dobrú prácu, ktorú odviedlo za posledných 6 mesiacov. Niektoré veľmi podstatné nariadenia boli schválené. Rád by som prezentoval tri postrehy. Ak dovolíte, pán predseda, najskôr, pokiaľ ide o ochranu hraníc, e, tá solidarita smerom k utečencom, Bolo by to dobré, bolo by dobrá myšlienka, keby sme dokázali nejakým spôsobom rozstýliť e, tú úzkosť, ktorú prežívame vo vzťahu e, k tým utečencom a pokiaľ ide o tie mýty, ktoré tu vznikajú na základe takejto úzkosti, ktorá to všetko ovplyvňuje. Musíme sa obezpečiť, že túto prácu odvedieme. Dobre. E, druhý postreh. Keď sa pozriete na tú náladu a na prístup, ktorý si osvojila Európska únia, e, musíme sa ubezpečiť, že budeme riešiť problém nenávisných prejavov. A nejde len o teroristov, ktorí pôsobia na internete. Ide aj o tú vlnu neonacionalizmu, ktorá sa vzmáha a kde sa množia tie nenávisné prejavy na to, aby bol vytvárané tieto obrovské údajné nebezpečia a rizika, ktorým čelíme. Psychoaktívne látky. Ja som náhodou spravodajcom v tejto veci. Aj to je veľmi dôležité a ja sa stotožňujem s tými obavami, ktoré ste vyjadrili, pokiaľ ide o situáciu v Polsku. Nie len ako poslanec strany v Polsku, Polsku ale aj ako polský občan. Ja dúfam, že nikoho nezatkli a že sa to rieši v rovine skutočnosti. Ďakujem pekne, pán Depri. Uh, merci, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa najskôr obrátiť na predsedníctvo, chcem mu zablahoželať srdečne naozaj aj v ktoré súvisia s našim výborom, aj s výborom pre rozpočet. Naozaj ste odvedli veľký kus práce. Chcel by som to zvorazniť hneď na úvod. Tiež by som sa chcel vyjadriť na Margo svojej priateľky Sofii. Myslím, že sa vyjadrila na Margo mojej krajiny e, dosť e, ostro. Myslím, že krajiny, ktoré nepoznajú e, obete útokov 130 um, a rôzne iné straty na životoch. Myslím, že ak máte takúto skúsenosť, vnímate veci o mnoho citlivejšie ako iné krajiny. E, ďalej, čo sa týka otázok vnútornej bezpečnosti, e, Sofia o tom hovorila. Ja nesúhlasím úplne, nemôžem povedať, že by som nesúhlasil so všetkým, čo e, si myslí. Zdá sa, že v Dánsku je snaha odňať všetko, všetok majetok v nejakej hodnote od um, týchto migrantov, e, čo sa týka šperkov, techniky a tak ďalej. Čo si myslíte, je to v súlade s e, legislatívou? Ďalej je druhá otázka. E, títo predstavovci, ktorí prichádzajú, prichádzajú bude to stať veľa peňazí, pretože treba financovať hotspoty, ale zároveň je potrebné pomôcť v integrácii týchto osôb. Čo si teda myslíte o myšlienke využiť časť kohezných prostriedkov na pokrytie týchto nákladov Možno by sa to mohlo zohľadniť aj v ďalšom e, finančnom rámci pri rozdeľovaní osobe. Ďalej je na Margo ministra vnútra hovorili ste o um, ochrane um, vonkajších hraníc, e, respektíve o um, kontrole hraníc v rámci Schengenu. Hovorí sa o, o kontrole údajov, ale nepredpokladá sa, že by sa podporil um, šengenský informačný systém. Zdá sa, že tu nie je snaha harmonizovať eh, pojem mm, a celý, celý pojmový aparát v prípade zahraničných bojovníkov a prístupe k údajom o týchto osobách. A ako sa teda chcete k tomu postaviť v praxi, keď neexistujú vlastne nástroje na to, aby to mohlo vôbec fungovať? Ďakujem pekne, pani Žiniči. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Skutočne by som sa aj ja chcela poďakovať luxemburskému predsedníctvu, predsedníctvu a dnes prítomným ministrom za tú veľmi dôležitú prácu, ktorú odviedli počas e, tohto pol roka predsedníckého a chcela by som sa osobitne poďakovať aj ministrovi spravodlivosti, pánovi Brazovi, za veľa práce, ktorú realizoval e, v klíme, nie, nie jednoduché klíme, pokiaľ ide o spoluprácu, aj pokiaľ ide o otázku otázku maloletých a ich postavenia v takomto trestnom konaní. To možno je smernica, ktorá nevyvoláva tak veľa pozornosti zo strany médií, ale ktorá každopádne patrila k smerniciam tým komplexnejším. Preto sa chcem naozaj poďakovať za intenzívnu prácu, ktorú ste odviedli a ktorá predovšetkým za posledné dva mesiace zamestnávala aj parlament a radu, pokiaľ ide o dohodu a nejaký teda cieľ, ktorý sme chceli dosiahnuť. A myslím si, že ten cieľ, ktorý sme dosiahli, je, objektív, je, je, je dobrý pretože je to prvá smernica tohto typu a je to prvý text, ktorý e, jasne hovorí o tom, aby e, v rámci trestného konania e, bol zohľadnená požiadavka vždy zohľadňovať tú zraniteľnosť a špecifické postavenie maloletých. A takýmto spôsobom môžeme zvýšiť tú spoločnú oblasť spravodlivosti a môžeme posilniť aj spoločné hodnoty Európy. Chcem preto skutočne poďakovať za tento výsledok, ktorý sme dosiahli za, vďaka tej enormnej práci, ktorú rada realizovala. E, bolo položených veľa otázok a bolo aj vyjadrených veľa vecí, pokiaľ ide o témy, ktorými sa zaoberáme v rámci tejto tohto výboru a nechám priestor e, kolegom a nebudem sa opakovať, ale napriek tomu je tu jedna vec, e, ohľadom ktorej by som sa chcela spýtať e, pýtom, prítomných ministrov, napríklad migrácia ako téma, tá prináša so sebou aj inú tému, ktorá už bola naznačená v tých vystúpeniach ministrov a tým je boj proti prevádzačom alebo tými, ktorí obchodujú s ľudskými bytostiami. Bohužiaľ, toto sa zvyšuje aj v rámci tragédie migrácie to je, e, spadá to do všeobecného komplexu od otázok boja proti organizovanej kriminalite a takisto cezhraničnej a takisto finančných machinácií na škodu Európskej únie. Ja si myslím, že počas tohto pol roka bolo spravený veľa vecí v týchto ohľadoch, ale otázka je, čo ešte treba spraviť a ako časovo chceme zabezpečiť aj v tomto sektore, aby Európska únia mohla skutočne vystupovať tým svojim hlasom, aby dokázala bojovať proti takejto typológii kriminality a takýmto zločinom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Grisbeck. Ďakujem pekne. A ja sa chcem pridať k všetkým kolegom, ktorí už ďakovali luxemburskému predsedníctvu za prácu, ktoré odviedlo v priebehu Eh, posledných šiestich mesiacov. Myslím, že máme za sebou eh, významné výsledky, ktoré sú sa prácou výboru eh, LIBE. A tiež, ako povedala Katarína, aj ja sa vyjadrím k téme prezumcie neviny. Ja som totiž bola súčasťou tohto procesu. Chcem sa poďakovať celému týmu. Okolo vás, pán minister, ste ako dirigent orchestra. Všetci teda hrajú svoju rolu, všetci sa podielajú na tom úspechu. Ja viem o všetkých tých, ktoré sa aj okolo vás, um, Katrin Trilvajerer, nie Valery Trilvajerer, aby sme si ich nemýlili. A tiež chcem ešte raz poďakovať naozaj úplne všetkým v rokovacom týme. Máme za sebou naozaj veľmi ťažké rokovania. A celé to obdobie nebolo jednoduché. Tri krátke poznámky kolegovia už spomenuli mnoho z toho, čo som chcela povedať aj ja. Už sa napokon na to stihlo aj odpovedať na niektoré otázky, teda veľmi tri krátke poznámky ktoré sa budú uberať zhruba rovnakým smerom, ako už povedala Katerina. Nevytvorili sme balík e, právnej pomoci, taktiež prezumcie neviny a, a procedurálnych práv pre deti. Nebol z toho balík, ale postupovalo to paralelne. Myslím, že by bolo vhodné, ak by sa rada teraz posunula aj v tej tretej kategórii, aj keď nejde v skutočnosti o balík, v každom prípade ešte tu chýba ten aspekt právnej pomoci. Isté, že sú tu isté rozpočtové finančné konotácie, členské štáty um, sa cítia zaťažené, ale v niektorých eh, krajinách Ehm, naozaj takáto finančná záťaž existuje, ale rozhodne by to zlepšilo harmóniu a efektívnosť e, tých dvoch e, ďalších bodov tohto nebalíka. Ešte dve krátke poznámky. Jedna vec, ktorá mi veľmi leží na srdci, naozaj by sme sa mali snažiť e, podporovať vzniknutie Európskej prokuratúry. Nemali by sme to vnímať ako nejaký proces, eh, keď stojíte na pohyblivých schodoch a máte pocit, že sa pohybujete predsa len eh, smerom eh, nadol. Rozhodne to nie je niečo, čo by nás malo ťahať nadol. Je to niečo, čo bude pospešné. A tretia vec, je to v podstate aj otázka do budúcna. V boji proti terorizmu je tu isté, že aj snaha získať a podchytiť nenávisné vyjadrenia na internete na sociálnych sieťach. Isté, že snažíme sa spolupracovať so správcami sociálnych sietí, s podnikmi, ktoré pôsobia na internete, ale mali by sme získať aj konkrétnu angažovanosť členských štátov, pretože niektoré členské štáty eh, už majú vyčlenené finančné prostriedky na dohľad nad týmito sociálnymi sieťami a iné členské štáty na toto prostriedky vyčlenené ešte nemajú. Myslím, že by to zvýšilo rozhodne efektívnosť celého tohto úsilia spoločne. A ďalej, pokiaľ ide o nezákonné obsahy na internete a taktiež e, obsahy, ktoré podnecujú nenávisť. Ani tu nemáme zjednotenú definíciu na európskej úrovni, kde presne sú hranice um, takýchto vyjadrení, aby sme si to vzali veľmi prakticky. Uh, ujednotenie tohto pojmového aparátu by bolo dôležité, na aby sme sa vôbec posunuli ďalej, aby sme vedeli, proti čomu vlastne bojujeme. Ďakujem. Thank you. Next is Thomas Ďakujem <coughs> Tomáš Dechovský, ďakujem pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ja zvyčajne vás počúvam, preto budem sa snažiť neprekročiť dve minúty. V prvom rade by som sa chcel pridať k tým, ktorí hovorili o predsedníctve. Musím vám poďakovať. Prekvapili ste ma. Za 4,5 mesiaca ste urobili veľký kus práce. A za to vám ďakujem. Po talianskom predsedníctve vás budem dávať za vzor predsedníctva, ktorý to, ktoré to, čo povedalo, splnilo. Ale k tomu, čo ste povedali, hotspoty, áno, súhlasím, na greckej sa urobilo veľa práce, ale ako si vysvetľujete to, že ja som sa vrátil z macedónskych hraníc cez víkend a stále z Aten e, chodia autobusy, legálne autobusy, ktoré vozia za 50 eur utečencov z Aten na macedónske hranice, alebo to nie sú utečenci, hovoríme, že to sú často ekonomickí migranti. Nie je toto tá zvrátenosť v niektorých štátoch EÚ, kde legálne sa ľudia pašujú z jedného miesta na druhé a sú prevážaní a je tam biznis. Ten najhnusnejší a najodpornejší biznis na ľuďoch, ktorí sú zdieraní, aby sa mohli dostať do ďalších krajín v Európskej únie. Druhá otázka. Spomenuli ste Europol. Myslím, že veľmi dobre ste zmienili to, čo ste rozoberali. Eh, otázka je celkom konkrétna. Minulý týždeň nám Europol ohlásil na rokovaniach v Štrasburgu. Jeho pracovníci nám povedali, že na pašovanie ľudí do Európy sa používajú prostriedky, ktoré sa používajú na pašovanie zbraní, drog a ďalšej trestnej činnosti. Eh, v mnohých štátoch neexistuje legislatíva, ako ich zabaviť. Nemyslíte si, že tu by sme i v budúcnosti, že by sme mali zamerať našu činnosť na toto? A tretia vec, ktorú ste spomenuli, Týka sa databáz. Hovorili sme o foreign fighters, o zahraničných bojovníkoch a v databázi Europolu je v súčasnosti 1700 ľudí. E, Veľká Británia vôbec nezdiela informácie o týchto zahraničných bojovníkoch, ktorí odchádzajú bojovať do Sýria. Jeden z najväčších problémov EÚ je v súčasnosti, že nemáme funkčné tieto databázy, takže to je moja tretia otázka. Ospravedlňujem sa za prekročenie limitu. Uh, Ďakujem. Nech sa páči. Slovo dostane pani Silvia Kaufmann. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Keďže e, máme krátkosť času, chcem na úvod len krátko poďakovať pánom ministrom z predsedníctva za skvelú prácu, ktorú ste vykonali. Po, najmä pán minister Brac, chcem sa spýtať k Európskemu občianstvu. Hovorili ste, že sú pokroky, veľký pokrok a tiež, že počítate s tým, že sa to rýchlo uzavre, sam, uzavrie samozrejme, čo to znamená, že pomerne rýchlo. Ako ste viete, parlament má právo sporu rozhodovať a vzhľadom k pokroku je veľmi dôležité, aby parlament e, bol informovaný o pokrokoch a to je moja prozba na vás, aby ste nám, nás informovali o stave rokovaní a tiež predseda výboru. Potom to chcem poprosiť, aby sledom k pokroku pomerne rýchlo v novom roku počas holandského predsedníctva, aby predseda výboru mohol o tom hovoriť, aby sme my boli informovaní a mohli rozhodnúť o stave veci, či podporíme túto, eh, veci, eh, túto prokuratúru, túto Európsku prokuratúru ale na to, aby sme to potvorili, samozrejme musíme dobre poznať eh, obsah tohto materiálu. Ďakujem pekne a prajem všetkým pekné sviatky. Ďakujem pekne. Chcem povedať, že my sme uh, už s nastávajúcim predsedníctvom nadniesli túto tému a spomenul som to Silvii Volen a 11 januára sa stretneme na zasadnutí výbory výboru s budúcim predsedníctvom a zabezpečíme, aby sa o tom hovorilo. Ďakujem. Slovo dostane pán. Filmos, merci. I have a comment. Pán Halla Aho, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mám jednu otázku týkajúcu sa eh, návrhu smernice. Uh, Pán Schneider spomenul novú e, smernicu o zbraniach. E, samozrejme je veľmi dobre mať do, spoločné štandardy pre deaktiváciu a základné definície pre komponenty a lepšie zdieľanie informácií o strelných zbraniach, ale tento návrh obsahuje i isté sporné, otázne prvky, najmä návrh e, zabaviť a, e, skonfiškovať poloautomatické strelné zbranie. Ako to podľa vás e, zvyšuje bezpečnosť? Takéto zbranie sa nepoužili počas nedávnych teroristických útokov a veľmi zriedka sa používajú pri akejkoľvek e, pri akýchkoľvek zločinoch. Je veľmi nepravdepodobné, že tento návrh by mal akýkoľvek vplyv na terorizmus alebo zločin a je veľmi ťažké v praxi E, zakázať niečo, e, čo sa podobá niečomu inému. Je to otázka expertízy e, a toho, že či sa takéto polautomatické zbranie im podobajú. Myslím si, že je princíp Európskej únie, že legislatíva musí byť proporčná a že práva občanov by nemali byť obmedzené viac, ako je potrebné, a že všetky obmedzenia by mali e, priniesť preukázateľnú pridanú hodnotu. Myslíte si, že tento konkrétny návrh je proporcionálny, dobre odôvodnený a že zvýši kredibilitu e, inštitúcií EÚ, alebo je to skôr príklad toho, že sa niečo má urobiť, pretože niečo musíme urobiť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Ja sa obmedzím len na jednu otázku, respektíve jednu pripomienku, ale na úvod chcem poďakovať luxemburskému predsedníctvu za dobrú prácu počas posledných mesiacov. Zistila som, že boli dosiahnuté mnohé výsledky, čo je veľmi pozitívne. A teraz k mojej pripomienke. Dnes ráno som čítala veľmi zaujímavý článok, e, interviu s predsedničkou e, frakcie v holandskom parlamente, ktorá povedala, že v zmluve k utečencom je uvedené, že ako utečenec má právo e, príjem vo vlastnom regióne a táto zmluva bola zmenená potom a preto e, platí azylové pládo na celom svete. Pán Zejstraš teraz hovorí, že my a tzv. protokol z zmluvy 1967 a že ten protokol má byť e, už mimo platnosti tým, že my v EU to všetko deratifikujeme. Myslíte si, že by sme to mali preskúmať? Možno by to bolo zaujímavé. Ďakujem pekne, to je moja otázka. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Malin Dior. Ďakujem veľmi pekne. E, pani Björk, ja budem stručná. Myslím si, že nie je žiaden dôvod, aby sme to sami osl- e, aby sme nejak veľmi oslavovali, nemá na mysli len luxemburské predsedníctvo, ale všetky EU inštitúcie. Posledných 6 mesiacov ukázalo, že EU e inštitúcie jednoducho nepodávajú výsledky a nereagujú takým spôsobom, ako to občania očakávajú. A nechcem opakovať slova, ktoré boli povedané o narušovaní základných práv a princípov právneho štátu, ale myslím, že je skutočne pravda, že e, keď utečenci hľadajú ochranu v Európe, situácia sa neustále zhoršuje. Správy z Amnesty, UNHCR a tak ďalej jasne ukazujú, že táto pevnosť sa stáva pevnejšom. My sme navštívili ako delegáciu v Balkáne a videli sme cestu z Grecka cez Macedónsko, Srbsko do Chorvátska a ďalej utečenci hľadali bezpečnosť. Neboli tam žiadni pašeráci. To bolo pred 1,5 mesiaca. Mohla by to byť bezpečná cesta, ale dnes dostávame správy o zneužívaní, o tom, že e, pašeráci sú naspäť v tomto biznise, že sa filtruje podľa národnosti na Macedonskej hranici a v ďalších balkánskych krajinách Takže de facto pašeráci sú naspäť v tomto biznise, ľudia trčia v Grécku, pretože nemôžeme takéto e, na mori nemôžeme mať takéto ploty a to by bolo proti medzinárodnému právu. Tieto niektorí možno chcú, takže myslím, že diskusia o systéme hraničnej stráže nemá nič spoločné nemôže byť na stole, pokiaľ nebudeme riešiť základnú otázku, ako príjmať utečencov a ako im dať ochranu v Európe. Myslím, že tieto dve otázky budú diskutované zároveň, a to je moja otázka. Kde je diskusia o permanentnom programe relokácií a čo sa deje e, proti e, tlačení a zadržiavaní utečencov na hraniciach EÚ. Ďakujem. Nech sa páči, páči Slovo má pán Ďurek. Ďakujem pekne. Pán Jurek, e, rád by som sa vrátil e, k bodom z dokumentu, ktoré zdedilo luxemburské predsedníctvo z lotežského predsedníctva, kde sa prijalo rozhodnutie o boji proti e, obchodovaniu s ľuďmi a mali sa riešiť korenie týchto problémov. Britská iniciatíva viedla k eh, rezolúcii OSN, čo sa však eh, týkalo len eh, vôd Líbie a Taliansku. Príliš málo sa urobilo v tejto súvislosti, najmä keď sa pozrieme na Líbiu, Urobilo sa veľmi málo na to, aby sa zastavil tento proces. Nechcem sa teraz sťažovať a vracať k tomuto bodu, pretože Luxembursko dostalo úlohu iba vo forme koordinácie e, práce členských štátov, ale možno by sme sa mohli vrátiť e, k prekážkam, ktorým čelíte pri implementácii tohto rozhodnutia. Podruhé chcem poďakovať kolegovi Michalovi Bonimu. Bol vo vláde, ja som bol v opozícii a on je teraz kritický voči e, vlády v po, vláde v Polsku, ktorú podporujem. A myslím, že reagoval mm, e, na základe mm, nesprávnej interpretácie faktov toho, čo sa e, v Polsku dela, e, deje. Preto by som chcel, aby sa zdržal takýchto útokov, najmä e, keďže pán Šulc sa stretol nedávno s pani premiérkou Polskou a bol informovaný a jeho slova neboli presné. Ďakujem. Slovo dostane pani Lauristin. Ďakujem pekne, Claude. Chcem poďakovať tiež. Práca na e, smernici o ochrane údajov bola veľmi pozitívnou skúsenosťou, e, ako i neustále boji, boje medzi radou, komisiou a parlamentom bola tu neustála snaha o konštruktívnu spoluprácu, aby e, sa pripravili jasný časový plán. Od samotného začiatku to Luxembursko zabezpečilo. Áno, a povedali, sme na strane parlamentu, máme tu takýto balíčkový prístup a našim cieľom je dosiahnuť výsledok počas predsedníctva. A to povedali na začiatku. To bolo veľmi dobre mať spoločný e, cieľ, spoločný rámec a spoločný časový, e, časový plán. Mám otázku týkajúcu sa implementácie, pretože po tejto pozitívnej skúsenosti sa trošku s obavou pozerám do budúcnosti, pretože spoločne sme stanovili veľmi striktný plán implementáciu. Je dva roky na smernicu a nariadenie. A ako to cítite, alebo čo môžete urobiť preto, aby tento proces mohol byť dôsledný a konzistentný a aby tá O dva roky sme tú implementáciu e, mali realizovanú, to bude kľúčové. E, problém spočíva v spoločnej e, európskej databáze, mnohí sa na to pýtali a tu je kľúčové pokračovať a mať spoločné databázy. Pravidla, ktoré sme ustanovili, do istej miery upravujú rámec, ale je potrebné urobiť mnoho vecí, prvnež budeme mať jasné pravidla, praktické pravidla výmeny informácií. A tu sa chcem vrátiť k otázke spoločných definícií. Videli sme, ako je ťažké dospieť ku spoločným definíciám, keď sa venujeme otázke bezpečnosti. Pred dvoma týždňami sme ešte nemali uh, finálne rozhodnutie o tom, ako zakomponovať bezpečnosť do tejto smernice a urobili sme to s istými e, obmedzeniami, ale je zrejme, aby sme pracovali na týchto všetkých problémoch, je potrebné mať definíciu, kde vidíme, kde je národná bezpečnosť v súčasnosti v tejto situácii, kde je to zodpovednosť členských štátov a kde musíme hovoriť o európskej bezpečnosti. A predpokladám, že to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme. Spoločné databázy a výmeny informácií. A tretia vec, ktorú chcem povedať. Veľa sa hovorí o nefungujúcich, nepracujúcich inštitúciách, potreby novej hraničnej stráže a podobne. A čo mi chýba, a myslím všetkým na chýba, sú návrhy rady, pretože je to, je to bežná situácia. Komisia príde s nejakou ideou, my o tom diskutujeme tu a potom rada obhajuje alebo snaží sa to moderovať, ale prečo konkrétne, kde sú konkrétne eh, návrhy rady pre fungovanie týchto inštitúcií. Či už ide o relokáciu, kontrolu hraníc a podobne. Prečo rada je tak pasívna v tomto? Ďakujem kolegovia, ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ospravedlňujem sa, že eh, minister pre migráciu musel odísť v polovici, keďže viaceré otázky eh, sú jasne zacelené na migráciu, ale Etian a Felix myslím, že majú veľmi dobrý prehľad o tom, čo robilo predsedníctvo v týchto témach, takže ak chcete, môžete sa týmto otázkom venovať, ale samozrejme nemôžete zodpovedať detálne jednotlivé otázky, ale možno ak e, také vodítko 7 minút máte, už sme prekročili náš e, čas e, na tento bod, ale myslím, že je to dôležité z hľadiska práce predsedníctva. Takže nech sa páči Etian. Etienne. Ďakujem pekne. Isto chápete, že bude dosť eh, ťažké priebehu 7 minút eh, odpovedať na taký široký záber otázok, ale pokúsime sa. Ja sa budem venovať dvom najzásadnejším otázkom, ktoré tu boli viackrát. A síce výmena informácií, respektíve nedostatok výmeny informácií a taktiež prevencie radikalizácie. Niektorí z vás to správne povedali, výmena informácií medzi členskými štátmi a Europolom nie je ani zďaleka ideálna. Je potrebné rozlišovať medzi dvoma oblastiami. Na jednej strane ide o výmenu informácií medzi spravodajskými službami, na druhej strane výmenu informácií medzi policajnými a súdnymi zložkami. Čo sa týka výmeny spravodajských informácií tu môžem povedať, že Luxemburské predsedníctvo prijalo iniciatívu prizvať 5 spravodajských služieb EÚ eh, e eh, pri príležitosti Rady pre vnútro spravodlivosti a taktiež eh, národnej skupiny GATT boja proti terorizmu. Od roku 2001 sa prila dohoda, že sa budú tieto informácie spätne vymieňať. Isté, že chápete, že výmena spravodajských informácií je obmedzená pravidlami ochrany súkromia Tie sú totiž odlišné medzi jednotlivými členskými štátmi. Doposiaľ spolupráca medzi spravodajskými službami prebiehala na bilaterálnej úrovni a multilaterálnej úrovni. A preto, ako som už povedal na úvod, mm, skupina GATT sa rozhodla zaviesť eh, pred eh, júlom 2016 eh, do praxe platformu výmeny spravodajských informácií v snahe posilniť spoluprácu medzi týmito jednotlivými službami a to je výrazný krok vpred. Čo sa týka výmene informácií policajných a súdnych e, zložiek, tu e, bol tiež dosiahnutý pokrok e, po viacerých výzvach rady. Isté, že ešte stále je tu čo zlepšovať, aby úroveň výmeny informácií bola primeraná a aby zodpovedala úrovni hrozby, ktoré aktuálne čelíme. V tomto kontexte je porutovane hodné, že napríklad iba 5 členských štátov e, a jeden pridružený štát e, sú zdrojom 50 všetkých informácií, ktoré sa e, presúvajú o cestujúcich Europolu iba 2081 takýchto cestujúcich bolo zaregistrovaných do týchto databáz a pritom tento nástroj je významným nástrojom v boji proti terorizmu a v snahe získať prehľad o posune a o presúvaní týchto ochôd, osôb, ktoré sú vystavené riziku radikalizácie, čo sa týka Európskeho informačného systému, v snahe bojovať proti terorizmu iba zhruba 1600 eh, zahraničných bojovníkov, tzv. je zaregistrovaných v tomto nástroji. Polovica členských štátov EÚ ešte nevytvorila prepojenie medzi jednotkami, ktoré majú na starosti boj proti terorizmu a komunikačnými eh, kanálmi. Siena na úrovni Europolu teda rozhodne súhlasím, že by si to nevyžadovalo príliš veľa nových prostriedkov eh, v boji proti terorizmu. Musíme využívať predovšetkým to, čo už máme k dispozícii. A práve preto luxemburské predsedníctvo sa snažilo predovšetkým analyzovať aktuálny stav miery využívania už disponibilných nástrojov, aby sme mali prehľad o miere využívania už existujúcich nástrojov aj na úrovni Europolu, Interpolu, aj Eurojustu. Na ďalšej fáze e, táto analýza potom bude podrobnejšia na úrovni komisie, aby e, bol prehľad potom o prekážkach, aj technických, aj právnych prekážkach, ktoré bránia efektívnejšej výmene e, týchto informácií na európskej úrovni. Komisia má tiež e, poskytnúť finančnú aj technickú podporu členským štátom v snahe zlepšiť prepojenie všetkých hraničných postov na databázy, ktoré sú k dispozícii na európskej úrovni. Okrem toho eh, je to snaha o interoperabilitu všetkých eh, existujúcich nástrojov, aby bolo možné prekročiť, eh, prekonať technické prekážky. Tie je dôležité najmä v kontexte systému Europolu a Interpolu. Spustenie Európskeho protiteroristického centra na úrovni Europolu od 1. januára 2016 umožní, aby táto agentúra bola kľúčová pri výmene informácií v snahe podporiť činnosti spravodajských služieb členských štátov. Ďalej, čo sa týka prevencie radikalizácie, sme presvedčení, že boj proti terorizmu nesmie vychádzať iba z represívnych opatrení, ale musí sa o mnoho viac venovať aj aspektom prevencie. Mnoho iniciatív vychádza najmä e, z priamej spolupráce medzi orgánmi a náboženskými a sociálnymi vocami v spoločnosti mali by sa viac využívať už existujúce nástroje na európskej úrovni, ktoré si vyžadovali e, dosť značné úsilie v posledných mesiacoch. E, spustenie siete RAN o o svete radikalizácie od oktobra 2015, eh, pričom misia spočíva najmä vo výmene osvedčených postupov medzi eh, jednotlivými aktérmi v teréne, taktiež odborníkmi Národní EÚ v boji proti radikalizácii a odborníkmi, ktorí sa venujú činnosti eh, mimo vládok. Taktiež SCAT, teda poradný tím civilnej spoločnosti sa snaží pomáhať členským štátom budovať svoje vlastné e, stratégie na mieru v boji proti radikalizácii. Teším sa, že komisia odobrila e, pôsobenie týchto štruktúr aj po roku 2016. Ďalej po tretie komisia spustila platformu e, stretávania tzv., ktorá prepája členské štáty a internetové podniky ako napríklad Facebook, Twitter, Microsoft, pričom cieľom je hľadať spoločné riešenia v boji proti radikalizácii na internete. Ďalej je po stretnutí ministrov z 3. decembra jedna firma už pristúpila k zmene svojich e, užívateľských podmienok, aby e, bolo možné lepšie sledovať e, extremistické kroky na svojich platformách a tým, aby bolo možné znížiť dopad propagandy. Toto je v súlade s činnosťou oddelenia presledovanie extremistických síl v Európe, e, čo isté, že podporujeme. Toľko teda k téme prevencie radikalizácie. A ešte, aby som odpovedal na konkrétnu otázku o smernici o zbraniach. Tu môžem povedať, že je príliš skoro na to nejako reagovať. Je to iba vo fáze predkladania návrhu. Ešte sa to bude prejednávať e, v priebehu holandského predsedníctva. Žiaľ, teda nemôžem e, vám poskytnúť žiadne podrobnejšie informácie o možnosti zabavovať či zhabávať e, automatické zbranie z rôznych zdrojov. Toľko teda v tejto fáze ďakujem. S istou mierou úlavy E, vidíme, že bude to aj holandské predsedníctvo, ktoré sa bude zaobrať touto smernicou o strelných zbraniach. Pán Bráse, ďakujeme. Ďakujem za to, že ďakujete luxemburskému predsedníctvu a tiež e, ďakujem za to, že zvorazňujete, že ide predovšetkým o všetkých spolupracovníkov, sekretariát, tí naozaj pracovali do poslednej chvíle. Ja teda ďakujem vám, pani Grisbeck, že ste pamätali aj na nich pri svojich svolách. Ďakujem. E, čo sa týka otázky pani Holmajer, tá sa pýtala eh, na nábory. Ja som mal možnosť podpísať, myslím, v októbri v mene Európskej únie pristúpenie EÚ dohovoru SN na boj proti terorizmu a taktiež sme podpisovali dodatkový protokol, ktorý doplňa rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN z roku 2014 o navrativších bojovníkoch e, a tam sa hovorí aj e, o rizikách osôb, ktoré sa nechajú takto nahovárať na extremistické činy. Máme teda k dispozícii tieto texty, už sme sa stali súčasťou týchto medzinárodných mechanizmov a je to obsiahnuté aj v smernici a bude sa to teda transponovať v členských štátoch. E, táto rezolúcia OSN teda, aby som odpovedala na vašu, na vašu otázku, mala by sa teraz táto legislatíva dodržovať v praxi, ktorá už bola schválená. Čo sa týka konkrétnej rezolúcie, ja som e, mal tú čest organizovať spolu s komisiou konferenciu, 19. októbra tu v Bruseli práve na tému prevencie v tomto boji. Nie všetko sa totiž týka represívnych opatrení, je tu totiž veľmi výrazné rameno aj preventívne. Nie všetko je len represívneho charakteru. Ja som naozaj veľmi rád, že môžem pripomenúť, že závery, ktoré vyplynuli z tejto konferencie, e, boli predmetom rokovaní aj následnej rady pre spravodlivosť a vnútro. A tieto závery boli potom schválené na úrovni rady a stali sa súčasťou oficiálnych záverov Rady ministrov. To teda dokazuje, že ministri spravodlivosti sa tiež snažia venovať všetkým formám prevencie, aj keď isté, že tento proces nie je uzavretý. Rozhodne však snaha zohľadňovať aj tieto preventívne aspekty. E, pani Majer tu už nie je. Domnievala sa, že by sme potrebovali menej Európy, nie viac Európy. Ja e, nesúhlasím s jej názorom. Podľa mňa potrebujeme viac Európy, nie menej Európy. Otázka pána Boniho o nenávisných vyjadreniach. Áno, aj toto je súčasťou e, rokovaní ministrov spravodlivosti, pretože e, to spadá do nelegislatívnych opatrení, ale Venuje sa tomu veľmi seriózna pozornosť na úrovni ministrov spravodlivosti. My sa totiž domnievame, že nenávisné vyjadrenia e, sa nesmú tolerovať ani na internete, ani v skutočnom reálnom svete. Aj tu všetky členské štáty už majú k dispozícii legislatívu, aj keď poskytovatelia služieb na internete e, sa nepodielajú na tomto úsilí celkom všetci v prípade e, niektorých e, aktérov to už funguje. V každom prípade legislatíva je k dispozícii vo všetkých členských štátoch a tá by sa už mala a mohla dodržiavať e, a plniť v praxi. V tejto oblasti už sú schválené právne texty. Na to nie je potrebné žiadne európske povolenie ani povolenie operátora na internete v prípade snahy zasiahnuť represívne po odhalení takýchto nenávistných vyjadrení. My v Luxembursku to využívame už niekoľko mesiacov a v iných členských štátoch sú rovnaké možnosti, ktoré umožňuje zákon. Pani Gomeš sa pýtala na sankcie, hospodárske sankcie, ktoré by sa mohli zvážiť a uplatniť. Rada neschválila takéto stanovisko, luxemburské predsedníctvo eh, na to nejako netlačilo. My by sme boli radi, keby sa uprednostnili e, namiesto hospodárskych e, sankcií práve e, opačné pozitívne stimuly. Hospodárske sankcie totiž nie sú nástrojom na riešenie problému, skôr spôsobujú problémy iné. Teda sankcie podľa, mňa, podľa nás nie sú ideálnym riešením, musíme sústrediť skôr na odmeňovanie tých, ktorí už vyvíjajú isté úsilie To je podľa nášho názoru produktívnejšie riešenie. Tiež ste sa pýtali na legálne formy migrácie. Ja si myslím, že musíme hľadať eh, legálne formy migrácie. To je totiž súčasťou eh, riešenia aktuálnych problémov a zároveň sa tým budú riešiť aj problémy nelegálneho pristovalectva. Ani zďaleka sme ešte neobsiahli všetky možné riešenia, ktoré by sme mohli, ale minimálne v priebehu luxemburského predsedníctva sme v rámci trialógu dosiahli dohodu o smernici o výskumníkoch a študentoch, eh, čo je súčasťou legálnych foriem vstupu do EÚ Isté, že nie je to ani zďaleka všetko, ale táto dohoda je výsledkom našich spoločných stretnutí, nášho úsilia. Pán Depre sa pýtal na to, čo sme čítali v novinách o Dánsku. Ja si som istý, či už naozaj bol predložený oficiálny návrh v Dánsku e, v tomto smere. Ja som čítal to, čo ste čítali aj vy. Nie som si však istý, e, či sa naozaj dá už hovoriť o nejakých konkrétnych návrhoch formálneho charakteru v Dánsku. Predtým, ako sa k nim vyjadrím, by som e, sa rád presne oboznámil s ich znením. V každom prípade ocenujem váš záujem o túto problematiku, ak by naozaj išlo reálne predložený oficiálny návrh v Dánsku. Rozhodne by stálo za to e, venovať e, mu pozornosť na európskej úrovni. Čo sa týka kohezných fondov, ja súhlasím s vami, myslím si, že témy, o ktorých hovoríme na úrovni Rady pre vnútro spravodlivosť, by sa mali e, bezprostredne týkať aj využívania prostriedkov z kohezných fondov. E, stojí to rozhodne za zváženie. Teda v tomto smere s vami rozhodne súhlasím. Pani Kiniči spomenula organizovaný zločin. Myslím, že tu Európska únia by mala konať o mnoho efektívnejšie. Organizovaný zločin je totiž jeden z najodsudenia hodnejších foriem zločinu. Znamená to, že sú do ňoho zapojené aj štátne štruktúry a to je nepriateľné pre Európsku úniu. Nesmieme nechať členské štáty osamotené zočivoči voči takýmto formám zločinu, ktoré prekračujú hranice musíme sa jednoznačne snažiť e, dosiahnuť e, o mnoho väčšiu mieru spolupráce. Podarilo sa nám dosiahnuť dohodu minulý týždeň napríklad e, o smernici o ochrane údajov a pritom jeden z základných prvkov je výmena informácií. A práve tu je ten problém najpálčivejší. Tu sú veľké nedostatky vo výmene informácií, súdnych informácií a z toho profitujú práve zločinci a organizovaný zločin najmä smernica, pri ktorej vaša kolegyňa Lauristin bola spravodajkyňou, nám poskytuje veľmi dôležitý základ eh, na zvýšenie kvality výmene informácií medzi policajnými a súdnymi zložkami. Myslím si, že by sme sa mali v tomto smere snažiť eh, dosiahnuť ďalší pokrok. Súhlasím rozhodne s vami v tom, že organizovaný zločin je veľkým problémom. Pani Grisbeck, sa pýtala na otázky právnej pomoci. Nám sa podarilo schváliť e, dve znenia, e, tretie ešte nie je schválené. Ja som viackrát pripomenul Národní rady, že právna pomoc e, sa netýka len peňazí. Žiaľ, často sa hovorí o finančných aspektoch v kontexte právnej pomoci. Isté, že má to aj finančné aspekty, ale ide tu o mnoho viac. Ak totiž chceme naďalej tak ako doposiaľ, pracovať, prehlbovať túto spoluprácu, získať o mnoho viac vzájomných uznávaní súdnych rozhodnutí. Musíme analyzovať procesy, ktorými sa prijímajú tieto súdne rozhodnutia. Procedurálna pomoc, taktiež prístup k spravodlivosti musí byť zaručený vo všetkých členských štátoch rovnako. Štát musí v prípade potreby nahradiť e, neschopnosť e, istých občanov e, získať zaplatiť si svoju vlastnú právnu pomoc. To sú procedurálne záruky, o ktorých hovoríme a to je dôležitým prvkom v harmonizácii celého systému a v snahe zvýšiť uznateľnosť súdnych rozhodnutí. Dúfam, že sa nám podarí uzavrieť rozhodnutie aj o tomto treťom texte, čo skoro. Myslím, že tým by sme podporili lepšie fungovanie spravodlivosti v celej EÚ, aby všetci občania mali rovnaké prístup k spravodlivosti bez ohľadu na to, kde žijú, či ide o ich členský štát alebo iný členský štát a či na to majú vlastné finančné prostriedky alebo nie. Teda my to rozhodne považujeme za veľmi dôležité. A minister spravodlivosti Luxemburska, ktorý sa bude čoskoro môcť v plnej miere sám za seba eh, vyjadriť. Na zasadnutie hrady sa v tomto bude rozhodne angažovať. Pani Kaufmann sa pýtala, respektíve spochybnila môj optimizmus eh, v súvislosti s Európskou prokuratúrou. Ja som eh, sa snažil podporiť našich holandských kolegov svojim vyjadrením. Aj oni totiž podporujú, potrebujú mnoho podpory a odvahy v prístupe k tejto veľmi zložitej téme Mm, nám sa podarilo uzavrieť článok 1.35. Myslím, že zajtra alebo pozajtra e, sa chystá zverejnenie dokumentu, ktorý obsahuje e, konsolidované znenia článkov 1.35 a ďalších, ktoré vyplynuli e, z práce tria predsedníctiev. Teda pozajtra bude toto znenie zverejnené, môžete si ho preskúmať, e, teda konkrétne ide články 1 až 35, pardon. Holandské predsedníctvo, ako už povedal pán predseda, od 11. januára bude ďalej pokračovať v tomto procese zverejňovania mm, týchto výsledných textov. Pani Stevens sa pýtala veľmi konkrétne na dva nástroje medzinárodného práva. Žiaľ, ja ich dostatočne nepoznám podrobne. E, sú súčasťou kompetencií e, pána Aselborna, ktorý žiaľ musel odísť. E, ja sa teda nemôžem k tomu podrobne vyjadriť. Je mi ľúto. E, Ďalej pani Lauristin sa pýtala, respektíve vyjadrila k otázkam na dobudte účinnosti. Viem, že tu niektoré členské štáty už e, pripravujú smernicu, aby nadobudla účinnosť aj na území. My im v tomto procese pomáhame. Komisia v tomto zohráva kľúčovú úlohu. Musí členské štáty podporovať mm, tieto fáze prípravy smernice. Myslím, že členské štáty majú dostatočnú motiváciu. Posledná otázka sa týkala mechanizmu relokácií. Ja by som ešte pripomenul, že na úrovni rady sme aktivovali, myslím, v oktobri alebo v novembri mechanizmus riadenia, krizového riadenia toto teda vyplývalo z formálneho rozhodnutia rady eh, z oktobra z novembra. A potom následne prebehlo viacero stretnutí za účasti našich talianských, gréckých, eh, aj tureckých kolegov, ale aj ostatných. A výsledkom eh, je správa, ktorá bola predložená Európskej rade. A teda boli sme aktívni aj v tomto smere. Ešte úplne na záver, ak dovolíte, by som sa chcel poďakovať ešte raz za vynikajúcu spoluprácu v priebehu nášho predsedníctva. A môžem vás ubezpečiť, že nám bolo veľkým potešením e, spolupracovať s vami v mene luxemburského predsedníctva aj rady. Ďakujem. <clears throat> Thank you, Felix. Ďakujem, Felix. Ďakujem, Etienne. Ako viete, Kolegyne, kolegovia, toto je posledná formálna príležitosť, kedy sa stretávame s luxemburskými predsedníctvom, predsedníctvom e, ministrami. E, karavana ide ďalej nelutosne a potom to bude holandské predsedníctvo, ale ide o spôsob e, efektívnosti organizácie a takisto tá ochota veci zlepšiť aj zo strany tých prítomných ministrov, ktorí sú tu a spôsob, akým zareagovali na niektoré z výziev, niektoré až existenciálnej povahy. Na prvom stretnutí holandské predsedníctvo mi povedalo, a teda veľvyslanec mi povedal, že e, máme príklad hodný nasledovania. A to nie ide tu len o tie politické výzvy, ktorým čelíme, ako povedala pani Björg, ale ide o to, ako sa e, teda EU tomu postaviť. To je jedna vec. Druhá vec ale je, že sme e, mali veľa naliehavých lehôd pokiaľ ide o niektoré typy legislatívy, ktoré už dlho sú pozastavené a vďaka luxemburskému predsedníctvu a mnohým kolegom, ktorí sú tu a vďaka teda forme trialógu sa nám podarilo veci napredovať. To je čistý fakt a ďakujeme pekne. Naozaj e, to bol veľmi koncentrovaná forma aj tých rád vnútra spravodlivosti a vy ste, pán minister, boli na tej konferencii pred niekoľkými dňami. Opäť sa to týkalo online eh, ochrany súkromných, súkromných údajov online. Pán Boli tam bol. Čiže vieme, aké penzum práce sme urobili spoločne aj s poslancami, ktorí sú tu prítomní. Niektorí z nich boli aj minulý týždeň v Štrásburgu, čiže dobrých 6 mesiacov máme za sebou a veľký kus práce nás čaká aj do ďalších 6 mesiacov, aj pokiaľ ide o implementáciu, ako povedala pani Lonistin. Ale myslím si, že sme vytvorili veľa priateľstiev a ďakujem ešte raz Felix a Etienne a tešíme sa na nadchádzajúc teda predsedníctvo a budú vítané akékoľvek rady, ktoré na nich nasmerujete. Ďakujem pekne ešte raz. Um, Kolegyne, kolegovia, bohužiaľ dosť meškáme. ale je pochopiteľné, že sme dali priestor všetkým a že boli kolegovia, ktorí boli prítomní o trialógu a ktorí chceli vystúpiť a všetci ste dodržali ten čas a bolo logické, že sa to pretiahlo. Ospravedlňujem sa, možno som mal dať viac priestoru tomu bodu, ktorý sa týkal predsedníctva. Poďme rýchle ďalej, bod 4. Zriadenie mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva ja skrátim môj úvod, pretože nás tlačí čas a ak mi dovolíte, tak priamo dám slovo pani spravodajkyni, pani Intefeld a potom budú nasledovať tieňoví a poslanci, ktorí budú chcieť vystúpiť. Sofie, poprosím ťa. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne, pretože myslím si, že väčšina ľudí, ktorí sú tu prítomní, sú si vedomí toho kontextu, z ktorého vychádza táto správa. E, je to legislatívna iniciatíva správa, ktorú vyvolala plenárna, plenárna schôdza tejto snemovne, pokiaľ ide o vypracovanie e, mechanizmu na ochranu demokracie, právneho štátu a, na základných práv. Výmena názorov s luxemburským predsedníctvom tiež počiarkla potrebu takéhoto mechanizmu, pretože my sme stanovili jeden z tých najkrajších, najvznesenejších princípov v rámci našej zmluvy, v rámci charty základných práv, v rámci celej tej legislatívnej eh, práce, v rámci rôznych smerníc, za čo možné si vieme predstaviť. A napriek tomu vidíme, že eh, právny štát, základné práva, demokratická správa, riadenie prechádzajú veľmi, veľmi ťažkým obdobím. Potrebujem preto mechanizmus, ktorý nám pomôže ubezpečiť sa, že sme súčasťou tohto spoločenstva hodnot, aké chceme. Dvakrát sme sa už stretli s tieňovými spravodajcami, ako aj so spravodajcom stanoviska za AFKO, pretože by som chcela, aby sme spolupracovali ako tým nad rámec všetkých formálnych pravidel, ktoré platia pre proces vypracovania správy. Takže budeme veľmi úzko spolupracovať aj s AFKO a my sme rozdelili e, prácu medzi tieňových, e, niečo v intenciách toho, čo ste spravili vy, pán predseda, keď ste boli spravodajcom. E, pokiaľ ide o vyšetrovanie v otázke prizem. Čiže všetci tieňoví spravodajci vrátane spravodajcu Závko vypracujú taký pracovný dokument, bude to predložené v polovici februára a potom začneme celý proces s pozmeňujúcimi návrhmi a tak ďalej s cieľom hlasovať na júlovej plenárke. Samozrejme, ak sa ukáže, že potrebujeme viac času, tak e, potom by sme si ten čas mali dopriať, podľa mňa, pretože je dôležitejšie, aby sme vypracovali niečo kvalitné, aby to bol dobrý produkt, kde k čomu sa budú môcť prihlásiť všetky skupiny a aby to nebola vec, ktorá bude veľmi kontroverzná, ktorá prejde len tesnou e, väčšinou. 6 tém, pokiaľ ide o tie pracovné dokumenty, sú následovné. Najskôr scoreboard, pokiaľ ide o demokraciu, právny štát a základné práva. Po druhé, výročná paneurópska parlamentná diskusia. Po tretie, demokracia, právny štát a základné práva v rámci hodnotení vplyvu, respektíve postupov screeningu. 4. Použitie článku 2 a charty základných práv ako základov na konanie v prípade porušenia zmluvy. 5. Individuálne presadzovanie a právne spory zo strany e, občanov ako nástroj a po šieste metódy a existujúce mechanizmy. Dávam ochotne tieto názvy, ak ne nezaujímate. Pokiaľ ide o tú poslednú tému metódy a existujúce mechanizmy, e, mali sme, tak povedzme, povedzme mikrovypočutie, ktoré trvalo asi hodinu a pol pred dvoma týždňami. Chceme zorganizovať ďalšie vypočutie 22. februára spolu Zavko, kde bude zastúpená aj justičná vetva, teda Európsky súdny dvor, môžu tam byť aj ústavné súdy z členských štátov a ich zástupcovia, možno aspoň teda dúfame, sa nám podarí zabezpečiť aj prítomnosť E, predstaviteľa justície zo Spojených štátov, pretože oni majú oveľa viac skúseností s takouto oblasťou, takže to bude zaujímavé vypočutie. A potom plánujeme aj stretnutia s radou a s predsedníctvom rady, pretože, ako sme si vypočuli predtým z úst predstaviteľ luxemburského predsedníctva, už absolvovali prvú výmenu názorov o tejto veci na rade a E, Prebiehlo to veľmi tak skromne, bol taký skromný začiatok a my dúfame, že holandské predsedníctvo, potom následné predsedníctvo to ďalej e, rozpracuje a dúfam, že sa nám to podarí robiť v tandáme parlament rada, a že sa do toho zapojí potom aj e, komisia. Toľko z mojej strany a rada odpoviem na akékoľvek otázky, respektíve vám zašlem viac informácií mailom v prípade, že si tak budete želať. Ďakujem, ďakujem pekne. Sofi, takže aby som to zhrnul, je to prvá výmena názorov. Pracovný dokument bude predložený Libe 15. a 16. februára a takisto zorganizujeme mini vypočutie s výborom AVKO 22. E, februára. Taká to bude štruktúra a teraz e, dáme priestor tieňovým. Pán Engel, Frank, nech sa páči. E, ďakujem, Claude. Nebudem už pokračovať po luxembursky, pretože väčšina tých, čo tak hovorí, sú preč. Rád by som ale povedal následovné. V princípe zopakujem to, čo som povedal predtým, pretože to presne, mm, o tom sa domnívam, že to je podstatou aj tejto správy, aj z pohľadu EPP vec, ktorú by sme mali podľa mňa rozpracovať, to, to je práve ono. Nemalo by to byť ani tak o opakovaní tých podrobností, ktoré sme už riešili v súvislosti s jednou konkrétnou krajinou v strede Európy. A istotne sa nám to podarí e, vykopať takéto veci aj ohľadom iných členských krajín v ich každodennej bežnej praxi. Skôr by sme sa mali sústrediť na to, či tu existuje nejaká logika, európska logika správe riadenia, ktorá už bola dosiahnutá alebo ktorá je považovaná za hodnú dosiahnutia. A to súvisí s právnym štátom e, v rámci toho prvého výkladu tohto termínu. Takisto to súvisí s tým, čo nazývame predvydateľnosť štátu, spolahlivosť štátu a štátnych inštitúcií, inštitúcií a takisto všetkých prípadov, kde zlyháva takáto predvydateľnosť. A takisto to súvisí s oddelením moci a s nezávislosťou súdnictva a tak ďalej a mnohé z týchto vecí e, sú pod e, predmetom nových útokov, alebo potom vôbec nefungovalo, nikdy nefungovali. Keď sa pozriem na súčasnú situáciu v Grécku, nielenže krajina nie je tak celkom dokáže zvládať svoju vonkajšiu hranicu, čo znamená dvojitý problém, tak pre nich ako aj pre Európsku úniu a samozrejme šengenský priestor, ktorého je praktizujúcim členom Grécko, ale sú to aj mnohé vnútorné veci v rámci štátu, ktoré nikdy neboli na úrovni európskych štandardov, tak ako si ich predstavujeme. Aj pokiaľ napríklad o absenciu korupcie, pokiaľ ide o spolahlivosť e, verejnej správy, riadenia a fungovania, funkčnosti tejto správy a všetko, čo s tým súvisí. Staré javy, nové javy, ale v rámci celej škály, celej tej šírky, plus to, čo teraz riešime, pokiaľ ide o terorizmus, a pokiaľ ide o agendu bezpečnosti, e, ktorá zrejme presiahne do jednej alebo druhej oblasti, ak nebudeme pozorní. A to sú oblasti, ktoré by sme mali venovať podľa mňa osobitnú pozornosť v tomto kontexte, tak aby sme z toho spravili zmysluplný príspevok k praxi EÚ do budúcna. Ďakujem. E, Prepašte, pán predseda. E, e, ja som len chcela pripomenúť, že som spravila chybu, pretože som vynechala túto tému. Tá nebola na mojom zozname, ale samozrejme je aj táto téma súčasťou tých pracovných dokumentov. E, odplnil sa pán Engele, ja som to nechcel takto priamo povedať, ja som len dúfal, že Sofi takto zareaguje. Ja sa teda ospravedlňujem, blíži sa Vianoce, ja to robím len raz za rok, že sa takto ospravedlňujem, takže takýmto spôsobom držíme v rámci disciplíny na tomto výbore. Ďakujem pekne. Pán Kirkhope, nech sa páči. E, pán predseda, myslím si, že je tu malý problém jedna, jedna z tých ťažkostí, ktorú máme, e, je, že sa zdá, že vždy sa ocitáme v situácii, kde tá implementácia je predmetom analýzy, ale vnímame ju ako, ako problém. A to nie e, v čase, kedy začína samotná implementácia. Komisia je zaujímavým sudcom. E, my sme tu nieni sudcom a porotou. My by sme naozaj dali prednosť tomu, aby eh, národné štáty sa pridržiavali tých základných zásad, aby eh, sme ich monitorovali na základe, takých, na základe ich plnenia, ak také monitorovanie má byť eh, realizované a už od samého počiatku. V nedávnom období bolo viacero prípadov, kde niektorí poslanci tohto parlamentu vyjadrili obavy ohľadom jednotlivých krajín. Niekedy sú to objektívne vyjadrenia a niekedy teda spadajú do tejto kategórie, niekedy úprimne povedané sú to politické, spolitizované a subjektívne postrehy. Tie pravidlá sami o sebe sú veľmi jednoduché, pokiaľ ide o ľudské práva, základné práva, tie sú stanovené a sami o sebe sú pomerne objektívne, ale ako som už povedal, ako náhle sa odkloníme od tejto objektívnosti, tak potom, myslím, strácame zretela tie skutočné účinky a ten skutočný to skutočné dianie a musíme sa naozaj skutočne zdráhať a takto vypichovať jednotlivé krajiny v jednotlivom období, pretože je tu veľa porušení, ktoré sa dejú. Ak sa pozrieme skutočne na tie objektívne kritériá, takéto porušenia sú takmer kontinuálne e, vo veľkom počte krajín, tak či onak väčšina krajín z 28 niečo porušuje a napriek tomu, namiesto toho, aby sme, jedno, aby sme jednoducho pripomenuli a aby sme ten proces e, naštartovali už v počiatku, čakáme až dokiaľ sa neudeje nejaká veľká vec, nejaká nepríjemnosť, respektíve nejaké veľké odhalenie zo strany médií a potom sa pustíme do takejto krajiny, pokiaľ ide o jej prístup k základným a ľudským právom. A to sa mi nezdá vôbec správne. Čo som chcel teda povedať z tohto miesta je, že musíme sa teraz vrátiť k tým základným princípom, musíme sa vrátiť k tomu vhodnému prístupu zo strany komisie a treba si uvedomiť, že komisia je ochrankyňou strážkyňou zmluv a tá má hlavnú zodpovednosť. E, nemôžeme prosím nechávať túto záležitosť e, pre nás do nejakej politizácie alebo, alebo do nejakého subjektívneho pohľadu, e, keď sa to stane nejakým sporom medzi nami alebo argumentom. Ja by som chcel, aby to monitorovanie bolo zabezpečené od začiatku. Pani Spinelli Barbara, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, pán predseda. Chcela by som sa predovšetkým poďakovať pani spravodajkyni za plné zapojenie tieňových spravodajcov už od začiatku týchto prác a chcel by som e, sa odraziť od dvoch úvah, ktoré sa týkajú tak charty, ako aj článku 2 ktorým sa zaoberám ako e, spravodajkyňa, teda tieňová spravodajkyňa. Tá prvá úvaha sa týka e, práve tej, tej charty a tej, tej, tej šírky charty. Ja si myslím, že e, to sa prekrýva s primárnym právom únie a pokiaľ ide aj teda o zmluvu a myslím si, že tým sa stali ustanovenia z článku 51 zastaralé, ktoré nejakým spôsobom obmedzujú tú, to uplatnenie, ide o zásady, ktoré korešpondujú s ústavnými tradíciami členských štátov a takisto, ktoré sa viažu k tým normám v oblasti ľudských práv, ku ktorým sa zaviazali všetky členské štáty. A teda e, nejakým spôsobom neobmedzujú plnú aplikovateľnosť e, tejto charty ja si myslím, že kompletné uznanie takéhoto charakteru je základnou podmienkou pre vytvorenie skutočného právneho štátu v rámci Európy. Po druhé, a toto, pokiaľ teda ide o, tú, o ten mechanizmus, efektívny mechanizmus zabezpečenia právneho štátu a základných práv, ktoré sú adresované členským štátom, ja si myslím, že do budúcnosti by bolo vhodné, aby sa e, z toho stala taká komplexná vec a aby zahrňala chovanie a správanie všetkých subjektov, ktoré pracujú pod záštitou alebo pod tým dážnikom EÚ, tým mám na mysli inštitúcie, agencie, e, agentúry, pardon, ad hoc e, rôzne inštitúcie, ktoré často sa dostávajú pod akúkoľvek kontrolu. Tie práva, ktoré sú vedené v článku 2 tejto charty, e, tie predstavujú e, tú podstatnú vec e, únie a ako také si zasluhujú posilnenú ochranu, ktorá siaha nad rámec článku 263 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A na záver by som chcela povedať, že sa domnievam, že v rámci tohto prvého vyjadrenia, pardon, prvej fázy je nevyhnutné počiarknúť, že budúci mechanizmus e, ochrany nemôže opakovať e, tie medzivládne defekty a politické, ktoré sú obsiahnuté v článku 7, ktorý inými slovami obsahuje alebo zakotvuje ústrednú úlohu e, justičných orgánov únie, ktoré sú viac povolané na to, aby uplatňovali právo s tou patričnou kompetenciou a ktoré zo svojej povahy nemajú nejakú eh, konfliktnosť, pokiaľ ide o politickú, politický rozmer. Takýmto spôsobom to askalovať na Európsku úniu, to by, to by znamenalo, že budeme len jednoducho eh, replikovať ten článok 7 a všetky tie jeho defekty. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Kolegovia, keďže, keďže meškáme, ešte si to preverím, mám dvoch rečníkov pán López Aguilar a pani Dion a tým skončíme zoznam rečníkov. Budem stručný, nie je to kom- pripomienka, je to len otázka. Áno, nech sa páči. Pán Aguilar, ďakujem pekne. Povedal som, že to bude stručné, keďže to nie je pripomienka, je to len otázka. Indikátor kvality demokracie a právneho štátu v európskej právnej kultúre bol počas mnohých rokov e, bol počet prípadov pred Európskym e, súdom pre ľudské práva v Štrasburgu a počet, povedzme to, nazvime to počet odsúdený jednotlivých krajín týmto Európskym súdom e, a tento rastie dramaticky počas posledných rokov. A to nám dáva istú predstavu o tom, ako sa demokracia zhoršuje, ako i právna kultúra v krajinách EÚ a Rada Európy, odkedy e, zažila široké rozšírenie až na 47 krajín a mnohé z týchto krajín e, nemá demokratickú tradíciu. Čiže moja otázka je, či by bolo možné zvážiť v rámci tohto mechanizmu právneho štátu úlohu, ktorú by zohrával Európsky súdny dvor pri e, pri, prípad, pri riešení prípadov, ktoré Charta základných práv Európskej únie je relevantná, keď je to zásadné, pretože bolo viacero prípadov veľmi závažných, ktoré sme videli, kde Európsky súdny dvor v Luxemburgu, náš súdny dvor, začal hodnotiť a potvrdzovať e, validitu charty e, základných práv e, ako právny parameter pri hodnotení toho, ako členské štáty splňajú podmienky právneho štátu v rámci nového európskeho právneho rámca po Lisabone. Bolo by možné zahrnúť toto zváženie? Ďakujem. Ďakujem. A Tania, nech sa páči. Tania Fachon, ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem povedať, že veľmi súhlasím s tým, že potrebujeme takýto mechanizmus a v minulosti sme často zdôraznili ťažkosti vo viacerých krajinách, v Maďarsku ako i v ďalších krajinách, ktoré okrem veľmi citlivého článku 7 e, nemáme prakticky žiaden mechanizmus, ako konať. A ja by som, Sofi, e, mala záujem o to, keby ste nám e, poslali tieto pracovný dokument a tiež keby sme mohli e, vypracovať nejaký zoznam indikátorov, predpokladám, že to je i zámerom pracovného dokumentu, ako zmerať, aké budú indikátory, ako je možné zmerať úroveň demokracie v našich krajinách. A myslím, že musíme mať jasný cieľ vyvinúť isté nástroje a opatrenia, ako reagovať. A možno by ste mohli to trošku rozvinúť, e, akým smerom zamýšľate e, postupovať v reakcii na porušovania e, právneho štátu a demokratických princípov. A môžete počítať s našou podporou, pretože je to vec, ktorá bude kľúčová v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne, Tania. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. E, moja otázka je, pán Jurek, moja otázka je podobná predchádza, s predchádzajúcou otázkou. Chcel by som mať viac informácií o tom, o akom právnom e, nástroji hovoríme v súvislosti s týmto mechanizmom, aký je rozdiel v porovnaní s ustanoveniami, e, s právnym ustanoveniami v zmluve a aké procedúry sa majú uplatniť. Takže čo je nové? Čo je nové v tomto návrhu? Ďakujem. Sofi? Už 20 e, minút meškáme a kolegovia čakajú s nasledovným bodom, takže poprosím, je to len prvá výmena, takže keby ste len povedali. Nebolo toho toľko veľa, takže môžem byť stručná. Začnem s poslednou otázkou. Čo si myslím, e, s čím skončíme, nebude jeden, iba jeden právny nástroj, bude to skôr celý súbor nástrojov, ktoré budú predstavovať mechanizmus a tým si myslím trafil kliniač po, po hlavičke, keď povedal, že je toto, toto je v podstate pre, prevencia. My by sme sa nemali dostať do situácie, kde budeme uh, kde budeme musieť uvaliť sankcie na členských štát. Malo by to byť Eh, účinné v rôznych krokoch. Čiže rozvinutie dialógu s radou a s národnými parlamentmi by mal byť prvý krok v rámci fázy monitoringu. Krajina by mala najprv dostať varovanie, prvne sa dostaneme ešte k sankciám, článok 7 a podobne, ale v podstate ide o to, aby sme nečakali, až pokiaľ príde k veľkému škandálu, aby sme nepoukazovali na krajiny, ale aby sme uh, sa ubezpečili, že budeme mať kultúru základných práv a kultúru právneho štátu. Pokiaľ ide o úlohu Európskeho súdneho dvora, keď je charta relevantná, myslím, že to 22. februára sa tomu budeme venovať, keď budeme mať vypočutie s zástupcami justície, vrácanie táne Európskeho súdneho dvora a napokon Tanie Fajon, myslím, že e, rozpracovanie indikátorov a akým spôsobom sa využijú v konečnom dôsledku, to uvidíme, ale to bude jedna z vecí. I Frank Engel povedal, položil otázku, ako definujeme demokraciu, ako zadefinujeme právny štát, ako to budeme merať, čo sú štandardy a je to i dôvod, pre ktorý pán Timmermans zatiaľ odmietol predložiť návrhy Európskej komisie, že hovorí, že ale nemôžete kvantifikovať demokraciu, právny štát a základné práva, preto, to nemus- preto nemusíme nič robiť. Možno čiastočne má pravdu, ale na druhej strane môžeme to spraviť viac hmatateľné. I pre, robíme to pri krajinách, ktoré vstupujú do Európskej únie. Tam vieme presne stanoviť štandardy, takže som si istá, že sa nám podarí rozpracovať tieto štandardy a zadefinovať ich pre e, súčasných členov Európskej únie. A v tejto práci dúfam, sa nám podarí vyhnúť sa týmto e, nezmyselným e, sporom s krajinami jedna, druhá a podobne, musím povedať, že zatiaľ sa urobilo veľmi málo pre zlepšenie základných práv a v Európskej únie, ale viedlo to skôr k rozdeľovaniu. Takže dúfam, že proces pri príprave tejto správy a to je požiadavka na Európsku komisiu, aby prišla s, legislov, s návrhmi legislatíva politik a dúfam, že toto bude práve začiatok aby, e, toho, aby tá, toto spoločenstvo hodnúť sa stalo realitou. Ďakujem pekne kolegovia za účasť na tejto e, diskusii. Prejdeme k bodu číslo 5 situácia v stredozemí a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Máme tu dva pracovné dokumenty. Pani Metzola a pani Kienge. Takže máme tu pracovné dokumenty o manažmente hraníc a politiky víz, ako i úlohu e, agentúry, keďže v súčasnosti meškáme svoj úvod. E, vynechám a prejdeme k prvému pracovnému dokumentu o manažmente hraníc a vízovej politiky. Po prezentácii každého dokumentu dáme priestor na otázky. A opäť chcem požiadať kolegov, ktorí e, ešte tu zostali, aby boli struční. Pani Macula najprv. Pa... Nech sa páči. Chcem vás... Takže Roberta budete hovoriť o prvom pracovnom dokumente. Ten sa týka riadenia hraníc a vízovej politiky, áno? Takže nech sa páči. Ďakujem, Klod. Áno, v záujme času urobím jeden e, úvod a stanovím pozíciu pre e, všetky dokumenty, ktoré sa dnes prezentujú a môžem byť pomerne stručná blížime sa ku koncu toho, čo bol veľmi dlhý a povedzme to pri mne niekedy ťažký proces. E, pri prezentácii posledných e, pracovných dokumentov nebolo to vždy jasné a úplne hladké, ale vždy sme sa snažili urobiť maximum, aby sme našli spoločný priestor v rámci rôznych politických e, skupín v otázke, ktorá je veľmi polarizujúca, s tým budete súhlasiť. Keď sme začali tento proces s vami, aby sme e, prišli s e, koherentnou reakciou na migráciu, potrebovali sme prístup, ktorý e, zohľadní všetky aspekty. Osem hlavných oblastí sme si zadefinovali a dnes prezentujeme posledné, to je hranice, úlohy systém CEAS a ďalšie podmienky E, musíme úplne posilniť externé hranice, vonkajšie hranice a zdieľanie informácií, najmä vrátanie e, šengenského systému. Jedna, jedni sa musia e, kompenzovať. Integrita šengenského systému ako interné kontroly sú efektívne sladiska externých kontrol pri vysokých štandardoch, ktoré musia aplikovať všetky členské štáty na vonkajšej hranici. Efektívne riadenie vonkajších hraníc a dobrý manažment organizácie tokov migrantov do Európy a potreba ochrany a najmä správna registrácia a identifikácia osôb, ktoré hľadajú ochranu, ako i bezpečnostné kontroly sú absolútne zásadné. V našom dokumente e, podrobne informujeme o tom, čo chceme od Frontexu a tiež prichádzame s návrhom e, založenia novej agentúry, ktorá bude mať rozsiahlý mandát na implementovanie e, riadenia hraníc na úrovni EÚ, najmä v súvislosti so situáciou v teréne počas posledných niekoľkých mesiacoch. Efektívna a vhodná stratégia pri zabezpečení našich vonkajších hraníc je potrebná a urgentná a teším sa na rokovania o návrhu komisie v tejto súvislosti. Druhý pracovný dokument sa týka spoločného európskeho azylového systému. Ten bol náročný. Pokiaľ ide o Dublin, musíme pochopiť jeho obmedzenia a skutočnosť je, že je jasné, že členské štáty musia urobiť oveľa viac aby Európa mala skutočne jednotný azylový systém. Predkladáme niekoľko alternatív, možností, ktoré je možné zvážiť. Pokiaľ ide o relokáciu, je jasné, že keď prídu ľudia, ktorí vyžadujú ochranu, to urobia. E, musíme nájsť riešenia, ktoré umožnia všetkým členským e, štátom, aby zdieľali zodpovednosť a nie len tí, ktorí sú na vonkajších hraniciach. To sa musí stať zásadný pilier akejkoľvek zmeny našich asilových e, zákonov a praxi. Hovoríme o Eurodaku a skutočnosti, že článok 9 nariadenia dáva povinnosť členským štátom, aby brali otlačky všetkých žiadateľov nad 14 rokov a tieto informácie musia byť Eh, <clears throat> musia byť eh, komunikované ďalej. Eh, <clears throat> nelegálna migrácia. Ľudia, ktorí prichádzajú a nemajú nárok na ochranu, to nie je dlhodobý prístup. V každom prípade právo členského štátu určiť množstvo ľudí, ktorí prichádzajú z tretich krajín na ich územie, na to, aby hľadali prácu, musí zostať e, vodítkom alebo základným princípom akéhokoľvek e, princípu. Hovoríme o modrej karte a vyzývame na to, aby bola re- revidovaná a bola zacielená, ambiciozná, aby členské štáty mohli identifikovať medzery na svojom trhu prácu, kde by e, občania tretich štátov mohli naplniť túto medzeru. Musíme vidieť, aké sektory je možné zlepšiť a kde môžu e, byť rozpracované hlbšie. Ďalšie kroky teraz budú využiť tieto pracovné dokumenty a ďalšie štúdie a všetky ďalšie uznesenia, ktoré sme doposiaľ prijali a budeme pracovať, áno, cez Vianoce, aby sme pripravovali správu, ktorú vám prezentujeme, milí kolegovia, 18. januára. Ako som povedala na začiatku, nebol to jednoduchý proces a chápem, že niektorí kolegovia doposiaľ e, mali problém s podpísaním správy so mnou a Cecil. Týmto kolegom, týchto kolegov chcem vyzvať, aby navrhli pozmeňovacie návrhy k správe, keď dostanú návrh správy od nás. Avšak musím povedať, že som presvedčený o tom, že tento návrh pracovných dokumentov e, vyplýva z maximálnej e, podpory naprieč stranami, ktorú sme získali v tomto parlamente. Preto dúfam, že keď sa nám keď chceme urobiť pokrok, nemôžeme byť zakopaní v našich vlastných stranických pozíciách. Prvne, že dostám slovo Cecil, dovolte mi všetkým poďakovať ešte raz za neustálu podporu, za spätnú, spätnú väzbu a spoluprácu v duchu jednoty. Musíme byť ambiciozni, pokiaľ sa chceme dostať niekam, najmä e, v tejto téme. A na záver vám chcem popriať všetkým e, veselé Vianoce a šťastný nový rok. This is the last uh, staging. Mal som to povedať aj na úvod. E, máme tu teraz poslednú fázu v tomto dokumente a v januári sa celý proces uzavrie. Bolo to veľmi naozaj zložité pokryť celú oblasť pristahovalectva a to holisticky. Ide tu o rozsiahle politické úsilie, nebude to jednoduché. Toto je posledná rozpráva pred predložením návrhu správy. Cecilie spoluspravodajkyňou. Chcete sa tiež vyjadriť? Cecilie, nech sa ti páči. Grazie, signor. Ďakujem pekne, pán predseda. Ukončením týchto posledných troch do- pracovných dokumentov môžeme povedať, že sme takmer ukončili našu prípravnú prácu, pokiaľ ide o projekt tejto správy, ktorý bude prezentovaný, ako už spomenula kolegyňa, na výbore Líbe v Štrásburgu 18. Eh, januára ako ste mali možnosť vidieť, keď ste sa pozreli na tie dokumenty, sú všetky veľmi podrobné a e, nejakým spôsobom analýzujú tú situáciu predkrádzajúcu aj aktuálnu. E, takisto sú tam plné, plné, plné názorov, štúdií a takisto hlasov tých autorí, ktoré sa zaoberajú touto oblasťou. Takisto sú tam konkrétne odporúčania zo strany sprav, e, tých tieňových spravodajcov a takisto je tam aj vôľa oboch politických strán dosiahnuť kompromis, e, tak aby to prebehlo za každú cenu. Ja chcem e, poďakovať kolegyni Roberte Mecuele za to, že e, preukázala túto ochotu a všetkým tým tieňovým spravodajcom za to, že prispeli k realizácii tohto projektu. A ja by som chcela v stručnosti načrtnúť obsah týchto troch pracovných dokumentov, počnúť spoločným európskym azylovým systémom, pričom sa pozastavím aj na Dublinskom nariadení, nie sú žiadne pochybnosti ohľadom skutočnosti, že e, tomu nariadeniu sa nepodarilo v plnej miere uspokojiť e, toho ducha, kvôli ktorému bol koncipovaný a tým je zabezpečenie rýchleho prístupu k medzinárodnej ochrane a zlepšenie efektívnosti azylových postupov a konaní, e, pričom sa malo vyhnúť tzv. asylum shopping aj z dôvodu tých mimoriadných prílevov migrantov za posledné obdobia, tak e, my e, veľmi kriticky vnímame fakt, že tie dublinské procesy zostávajú naďalej nákladné a nedobré a tie miery transferov sú stále vysoké a často sa stávajú veľmi svojvoľne, teda prebiehajú svojvoľne. A jaká je tá hierarchia na základe toho pridelovania alebo určovania tých transferov a, a, a zo strany toho členského štátu, v prvom rade sa posudzuje nejaké prepojenie, rodinné prepojenie, ale v skutočnosti tým skutočným kritériom je kritérium prvého vstupu. Podľa mňa e, prítomnosť skutočných e, väzieb e, s jedným alebo viacerými členskými štátmi, by, to, to by malo byť tým skutočným rozchod, rozhodujúcim kritériom a nie to kritérium prvého vstupu, ktoré je vlastne geograficky determinované kritérium a takýmto spôsobom distribúcia nevhodná. Uh, my chceme, aby členské štáty zohľadňovali viacej ten e, rodinný princíp, e, ktorý e, siaha nad rámec tých, tých, tých väzieb prvej línii, rodinej línii. Bude potrebná možno aj revízia teda toho nariadenia a tam hovoríme o tých limitoch, ktoré existujú a chceme prejsť tým ambiciozným návrhom. Napríklad môže existovať centrálny kolektívny mechanizmus, pokiaľ ide o určenie tej zodpovednosti členského štátu, tak aby to bolo v súlade so solidaritou a so zdieľaním zodpovedností zo strany všetkých členských štátov. Systém, ktorý by mohol byť vytvorený a ktorý by vytváral Prahy pre jednotlivé členské štát, jednotlivý členský štát nad rámec e, tých posledných e, alokácií alebo e, umiestnení tých migrantov, pričom sa predpokladá, že aj ostatné členské štáty už teda naplnili tieto prahy, ktoré sú stanovené. My okrem iného požadujeme aj väčšiu harmonizáciu tých podmienok príjmu podmienok príjmu a postupov príjmu vo všetkých členských krajinách, tak aby sme sa vyhli aj sekundárnym pohybom. My sa každopádne domnievame, že musíme byť aj úprimní vo vzťahu ku komisii, e, lebo je príliš veľa členských štátov, ktoré neuplatnili tie ustanovenia tohto spoločného azylového systému do svojich e, nových, e, teda do svojich legislatív, pardon, a to zabraňuje nejakým spôsobom objektívna, vykonať objektívnu analýzu tých nevýhod a tých nedostatkov Ďalej, pokiaľ ide o e, kanály, ktorými sa pohybuje napríklad ekonomická migrácia, aj z tohto, v tomto ohľade vychádzame z toho aktuálneho kontextu. A fragmentácia e, toho legislatívneho rámca, ktorý umožňuje prístup e, občanom z tretich krajín na európsky pracovný trh, v rámci dokumentu je vám predkladaných veľa údajov a štatistík, ktoré tvoria rámec Európy, ktorá postupne trpí demografickým poklesom s negatívnymi dôsledkami, ktoré sa prejavujú aj na pracovnom trhu. A takisto sa analýzujú situácie, v rámci, ktoré sa týkajú, teda v rámci ktorých je nevyužívaná dostatočne tá kapacita a tie zručnosti prichádzajúcich migrantov. A do roku 2020 sú tam naozaj veľmi znepokojujúce údaje a tých 60% migrantov, ktorí žijú a ktorí e, prichádzajú do Európy, tí neprichádzajú ako ekonomickí migranti, ale z iných dôvodov. A je evidentné, že systém, tak ako je nastavený, má veľa medzier. Je fragmentovaný na jednotlivé kategórie a predovšetkým nezohľadňuje globálny prístup tých, tých e, potrieb pracovného trhu, eventuálnych potrieb pracovného trhu Európy. Takže sú tam takéto odporúčania a okrem iného teda budem uvádzať tie najpodstatnejšie. Chceme, aby členské štáty identifikovali potreby tých pracovných trhov s tými výhľadkami, že z dlhodobého hľadiska Európska únia si osvojí všeobecné pravidlá, ktoré budú upravovať otázku e, migrácie, takéto ekonomické migrácie, tak aby sme zaplnili takéto e, medzery, napríklad pokiaľ je o kvalifikácie, tak aby sme umožnili e, takýmto ekonomickým migrantom možnosť naplniť svoje profily alebo teda svoje zručnosti, tak aby sme nakoniec potom dokázali aj veľmi rozmanité nástroje a inovatívnejšie e, vypracovať, ktoré budú adekvátnejším spôsobom reagovať na výzvy, pred ktorými stojí Európska únia. Ďalej je tu smernica o Blue Card a ja osobne si nemyslím, že tento nástroj je schopný nejakým spôsobom pokryť tie potreby európskeho pracovného trhu a nie je to ani adekvátny kanál na riešenie nelegálnej migrácie. V rámci návrhu e, preskúmania alebo revízie, tá komisia musí predovšetkým odstrániť tie rozpory s paralelnými národnými systémami. Okrem iného, to, čo my si želáme, je revízia smernice, ktorá bude ambiciozná a hlavne pokiaľ ide o svoj rozsah pôsobnosti nakoniec e, ten posledný pracovný dokument, ktorý sa týka e, riadenia hraníc a politik, vízovej politiky v súlade s tým, čo navrhla komisia v rámci svojej agendy pre migráciu, aj my e, berieme na vedomie to, že riadenie vonkajších hraníc je aspektom spoločnej migračnej politiky. My každopádne žiadame lepšie riadenie vonkajších hraníc, tak aby sme zabezpečili pritom naplnenie plné, plné práva tých migrantov tak aby to vychádzalo aj z medzinárodného práva. medzi tými e, opatreniami, ktoré sa majú týkať ochrany vonkajších hraníc, tak chcem pripomenúť aj ochranu tých e, územných vôd a takisto aj otázku ochrany na, tých, týchto vodách, tých teda migrantov. Tých Je tam veľa aj e, opatrení technického charakteru. Ďalej sme riešili otázku Frontexu a iných agentúr a takisto niektorých špecifických ustanovení Schengenu a takisto, ktoré sa týkajú víz Každopádne naše odporúčania sú obmedzené vo svojej povahe a to nie e, z dôvodu tých rozmanitostí jednotlivých tém, ale aj kvôli tomu, že parlament sa veľmi stručne vyjadril k niektorým špecifickým odporúčaniam v týchto, v týchto pracovných dokumentoch. Komisia by mala predkladať tieto legislatívne návrhy, hlavne pokiaľ ide o fungovanie novej agentúry na ochranu hraníc a pobrežia Zatiaľ sme ešte nemali možnosť sa k tomu vyjadriť, respektíve modifikácia šengenského kódexu. Moja skupina bude veľmi pozorne vyhodnoc- povyhodnocovať e, tieto návrhy, pretože tieto veci nám ležia naozaj pri srdci, na srdci a my chceme, aby sa aj z šengenského kódexu stal efektívny nástroj, ktorý zabezpečí bezpečný prístup e, občanov tretich krajín do Európy ja sa chcem poďakovať všetkým aj tieňovým spravodajcom za ich spoluprácu a takisto sekretariátu výboru LIBE za všetkú technickú podporu, ktorú poskytli počas týchto mesiacov. Ďakujem. Thank you, Cecile. Um... Ďakujeme, Cecile. Overíme si teda, či nám sedí zohná prihlásených rečníkov s tými, ktorí chcú vystúpiť. Um, Barbara from the GUI, e, um, Ignacio Carao for the EFTD, um, and I'm going to add Mrs. Winberg, got, um, and Juan Fernando and Mr. Coelho. I'm going to close the speakers list. Týmto zoznam rečníkov uzatváram. Musíme totiž skončiť presne 18.30. Najskôr teda tieňu spravodajcovia pani Stevens, prosím láskavo, dve minúty, nie viac. Nechceli by sme totiž prekročiť e, stanovený čas e, ukončenia schôdze o 18.30. Ďakujem pekne kolegovia, vážny pán predseda. Ďakujem za informácie obom kolegyňam, ktoré nám poskytli. Ja som sa však tiež dopočula, že chcete získať podporu pre túto správu. Chcela by som vám teda dať radu, ak naozaj chcete, aby ste takúto podporu získali, musíte mm, zapojiť od samého počiatku všetky politické skupiny. My sme sa začali e, zúčastňovať rokovaní úplne na záver celého procesu, keď bol v podstate text už e, tak povedia schválený. To nie je dobrý pracovný prístup. Teda toto by som si dovolila kritizovať mene našej politickej skupiny. My isté, že sme tiež e, prispeli E, istou pasážou, ale potom sme o vás e, nič nepočuli. Je mi naozaj ľúto, a to v mene celej ECR, že sa vec takto vyvíjala. A v každom prípade chcela by som dodať to, že pracovný dokument e, SO, ktorý som napísala ja, napokon bol úplne prepísaný, to urobili obe spoluspravodajky, neprosím, nechápte ma zle. V niektorých prípadoch išlo o zlepšenie, pretože tam bol doplnený o mnoho informácií v kontexte, ale ja naozaj nenachádzam náš prínos v tomto dokumente e, vôbec. Tento text podľa nás je nereálny. Riešenia sa nebudú dať uplatniť v praxi a rozhodne to nie je v záujme e, občanov, napríklad návrh spravodajky, reformovať celé naredenie Dublin a spraviť z toho mechanizmus prerozdeľovania migrantov a to bez toho, aby sa to nejako prepojilo so ochranou vonkajších hraníc alebo že by sa zmenil um, každoročný kľúč prerozdeľovania osôb alebo um, že by sa dali členským štátom nejaké iné možnosti, alternatívne možnosti. Teraz uh, po tom, čo sa vyjadrila pani Melkrová, sa spustilo akési občianske hnutie a my odrazu musíme e, počty rozdeľovať. Vonkajšie hranice sú naďalej doširoka otvorené a sociálna celý sektor sociálnych dávok je tiež e, plne k dispozícii. Ja to v takejto podobe nemôžem e, rozhodne podporiť, ani moji flámsky voliči to nebudú schopní podporiť. Kolega Kirkop v skupine ECR si preskúmal dokument prerozdeľovania a bude to pripomienkovať legislatívne. Toto presídľovanie, respektíve prerozdeľovanie migrantov musí byť jednoznačne obmedzené. Teraz to vyzerá tak, ako by spravodajkyne už rozhodli o tom, ako, podľa akého kľúča sa to bude rozdeľovať. A s tým nesúhlasíme. Ďakujeme pekne. Po 18.30 nebude k dispozícii tlmočenie, teda prosím láskovo dodržiavate rečnícky čas. Ďalej Barbara Spinelli. Eh, ja viem, že vy vždy dojte čas, ale prosím. Ďakujem pekne. Chcel som sa predovšetkým poďakovať eh, pani spravodajkyni za výbornú prácu, ktorú odviedla. Eh, naozaj veľmi dobrú, pokiaľ ide o tieto aspekty. Mal by, mala by som niekoľko kritických otázok, ktoré by som chcela riešiť pretože tie dokumenty nie sú len istým obrazom existujúcej situácie, tak aby neboli len takým obrazom. A ja sa v rámci toho obmedzeného času e, budem sústrediť na niektoré témy. Frontex, ktorý, z ktorej sa stáva agentúra, ktorá dohliada nad ochranou hraníc aj pobrežia. A otázka teda, nový Frontex, e, ktorý bude e, zasahovať bez nejakej dohody medzi štátmi, akým spôsobom budeme riešiť otázku zodpovednosti riaditeľ Frontexu nie je volený, nie je, nezodpovedá sa voči žiadnemu parlamentu. Teda máme agentúru, ktorá je vybavená všetkými právomocami, ale zodpovednosť zostáva na národných štátoch. Ešte ďalšia otázka, ktorá sa týka Frontexu. E, pokiaľ ide o intervencie do tretich krajín, bez toho, aby boli zabezpečené práva, ľudské práva toto by malo byť jasnejšie uvedené v tej správe. A potom otázka Search and Rescue. E, Nezdá sa mi to byť e, ako priorita e, v rámci agendy tej komisie a podľa mňa by bolo dobre, keby to bolo súčasťou tejto správy. A posledná vec, tretie krajiny, osobitne to, čo ma dnes trápi, je Turecko. Zdá sa mi jasné, že správa takéhoto typu by jasne mala hovoriť o tom, že vzťahy s krajinou, ktorá takýmto systematickým spôsobom porušuje ľudské práva, tie majú byť okamžite pozastavené. Toľko z mojej strany, pretože už som na 2.15. Ďakujem. Um, Ďakujeme pekne. Pán Koreo. Grazie, grazie presidente. Ďakujem pekne, ďakujem pán predseda. Tak ja sa chcem e, poďakovať e, spravodajkyňam. E, myslím, že toto je dobrý pracovný dokument, pokiaľ ide o spoločný európsky systém, azylový systém. Pokiaľ ide o tie dve ostatné veci, tak ja si myslím, že mám podobné pochybnosti, ktoré pred chvíľou spomínala Barbara Spinelli. Je tam zohľadnená tá súčasná situácia, ale z pohľadu nejakých návrhov tam chýbajú veci sú tam e, veci, ktoré treba objasniť a ktoré nie sú vôbec jasné. Pokiaľ ide ale naopak o ten azylový systém, tak e, ja vítam vyslovene takýto typ dokumentu. E, je jasné pre všetkých, že ten dublinský systém je systémom, ktorý zlyhal a ktorý treba nahradiť a my všetci dúfame, že sa nám podarí e, spraviť takéto kroky dopredu, ktoré nám umožnia zareagovať na túto e, výzvu, ktorá dáva do hry všetko v rámci Európy a to aj z pohľadu možnosti e, nastaviť centrálny ústredný systém, pokiaľ ide o zber tých žiadostí o azyl. Aj s tým súhlasím, pretože to by mohlo nejakým spôsobom zlepšiť fungovanie normy členských štátov a takisto by to e, zabranilo tým sekundárnym pohybom v rámci Európskej únie. Pokiaľ ide o systém víz, to je to, čo hovoril už López Aguilar e, v rámci plenárky, je nevyhnutné pracovať na nejakých humanitárnych, systém humanitárnych víz a plne s tým súhlasím, e, nakoľko ten čas už takmer vypršal. Bolo by veľa vecí, o ktorých by bolo hodné diskutovať, ale ja ten čas ušetrím pre ostatných. Ďakujem pekne. I'm really sorry that the time is squeezed. Je mu naozaj veľmi ľúto, že musím takto obmedzovať rečnícky čas. Je tu o veľmi významnú správu. Vyžadovala si obrovské úsilie. Nebolo to časovo vhodne naplánované. Je mi to naozaj veľmi ľúto. Budeme však pokračovať. Ďalej pán López Aguilar. Prosím naozaj maximálne dve minúty. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať pánovi Koraovi za to, čo práve povedal, pretože ja som chcel povedať presne to isté. Isté, že oceňujeme prínos oboch spravodajkyň, pani Mecolej aj pani Kienge. Aj ja to vnímam tak, že v tejto správe sa jednoznačne spomína význam konečného otvorenia legálnych foriem vstupu pre žiadateľov o azyl v humanitárnej núdzi aby sa im otvorili brány do EÚ. Ja som spravodajcom prepracovania vízového kódexu a my sa snažíme upraviť pozornosť neochotných politických skupín, podporiť mm, práve na to, že sa musia zaviesť do praxe aj humanitárne víza, nielen čo sa týka e, článku 19 a 25 e, už platného vízového kódexu, ale tiež ide o otvorenie e, širších možností legálneho vstupu pre tých, ktorí chcú žiadať z humanitárnych dôvodov o pobyt. A to na základe záväznej medzinárodnej legislatívy, ktorej sa zaviazala Európska únia aj každý jeden členský štát. Teda ešte chcem upozorniť e, význam prepojenia našej ochoty a širokej podpory prepojenia tejto významnej legislatívy s blížiacou sa ďalšou prevracanou verziou vízového kódexu. Ďakujeme pekne, pán Kojo. Ďakujem. A ja sa chcem poďakovať obom kolegyňam za ich návrh pracovný dokument, e, ktorý sa týka riadenia hraníc a hraničnej um, politiky jasne zdôrazňuje, že neexistuje ideálne riešenie tejto um, pristovaleckej krízy. Aký má význam e, reformovať riadenie hraníc, ak nemáme fungujúci šengenský systém alebo spoluprácu s tretimi krajinami, musíme vytvoriť takú stratégiu, ktorá bude zahrňať všetky tieto aspekty, holistickú stratégiu. Tento dokument zdôrazňuje, že riadenie hraníc e, sa týka predovšetkým dvoch princípov, ktoré sú mimochodom aj základom šengenského systému. Zdieľanie zodpovednosti a dodržovanie pravidel na jednej strane šengenský systém a informačný systém Schengenu sú piliere vzájomného záujmu na druhej strane Frontex je pilierom e, zdieľanej zodpovednosti, pretože poskytuje pomoc všetkým členským štátom v riadni hraníc aj v analýze rizika a tiež poskytuje úľavu z oči voči veľkým tlakom. Musíme si uzrejmiť, čo presne očakávame od Schengenu. O tom však napokon budeme hovoriť zajtra do poludnia, teda ja to teraz nebudem spomínať. Efektívne riadenie hraníc nebude ideálnym riešením, ale ak chceme zachovať integritu šengenského priestoru a ak chceme prijať všetkých tých, ktorí eh, hľadajú útočisko u nás za dodržovania základných práv, musíme lepšie riadiť naše vonkajšie hranice. Nie len to, ale aj to. Ono viac potrebujeme vzájomnú dôveru a zdieľanú zodpovednosť. Chcem oceniť návrh Európskej komisie na vytvorenie európskych hraničných a pobrežných hliadok. Tu spravodajky nie veľmi správne presadzujú stratégiu, ktorá pokrýva všetky tieto prvky. Musíme v tomto procese naďalej pokračovať, ale nemôžeme sa báť pracovať v uplatňovaní pravidel, ktoré už sú na stole teraz. A ďakujeme. A na záver pani Minberg. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán predseda, Niektoré členské štáty pôsobia iba ako tranzitné krajiny. Je tu snaha odeberať tlačky prstov každého veku na 14 rokov, ale v Grécku ani v Taliansku to e, zdá sa nefunguje. Ak si majú plniť tieto povinnosti, ako môžu spracovať také vysoké počty migrantov. Napadlo to vôbec niekomu? Očakávajú sa 2 až 3 milióny migrantov na budúci rok. A ak to chceme nejako vyriešiť hotspotmi a potom rozdeľovaním týchto migrantov do iných členských štátov, Musíme to prehodnotiť. Už 158 tisíc sa nám podarilo rozdeliť doteraz, to je teda veľmi nízke číslo. Ako teda sa chceme vysporiadať s takými vysokými počtami a aké dopady to bude mať na tie členské štáty, ktoré prijímajú tak vysoké počty migrantov? Chcem sa opýtať, čo sa stane, ak niekto nebude ochotný akceptovať svoju kvótu. Či sa potom uvolia nejaké ekonomické sankcie, alebo aké kroky sa potom príjmú, či budeme pripravení na budúci rok. Ďakujeme pekne. Teraz sa obraciam na spravodajkyne. Prosím, však naozaj len veľmi ručný súhrn. Pani Kienge možno ako prvá. Naozaj prosím o stručnosť. Musíme totiž to skončiť na čas. Jo, ringrácio tutti Áno, ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať všetkým. Istotne bude priestor aj na prehlbenejšiu diskusiu. Ja odpoviem len e, na adresu Barbary Spinelli, pokiaľ ide o novú agentúru a tým úpravám vo vzťahu k Frontexu. E, budeme diskutovať o, tejto, o tomto nariadení ešte ďalej a pokiaľ ide o Search and Rescue, to je našou prioritou a je to dôležitá súčasť riadenia e, hraníc. Ja sa teda nebudem ďalej už o tom rozširovať. Chcem sa poďakovať ešte raz všetkým a príjemné sviatky. Ďakujem pekne, Roberta. Ďakujem, Claude. A ja sa chcem e, sa z celého srdca poďakovať tieňovým spravodajcom, aj Cecil, aj všetkým ostatným spolupracovníkom, ktorí nám pomáhali. Myslím, že výsledok um, je vynikajúcim súborom dokumentov a textov, ktoré si získajú snáď eh, širokú podporu všetkých politických eh, skupín. Chcem sa poďakovať eh, všetkým tým spravodajcom aj za ich prínosné e, stanoviská. A čo sa týka vyjadrenia Helgi Stevens, ju môžem upokojiť, pretože e, viacero z toho, čo dnes spomenula, sa už pokrylo v iných pracovných dokumentoch a rozhodne to bude zahrnuté e, v konečnom zení celej správy. Teším sa na pozmeňovacie návrhy kolegov, celkom iste ich bude predsa len niekoľko. A potom následne sa tešíme na riadny proces e, spracúvania týchto návrhov v snahe vypracovať e, konečný text e, v snahe získať čo najširšiu podporu a potom hlasovaní v pléne. Ďakujeme obom spravodajkyniam. Rozhodne to nie je jednoduchá úloha, ako už aj naznačila otázka pani Spinelli. V procese vypracovania tejto holistickej správy prichádzajú ďalšie návrhy od rady. Je tu teda množstvo rôznych víziev v tomto procese, okrem iného snaha o politický koncenzus nie je jednoduchá, ale naozaj je celý rozsah e, týchto, tejto tematiky je naozaj obrovský. Chcem sa poďakovať všetkým za výdrž, za trpezlivosť. Musí, museli sme to totiž dnes vybaviť ešte raz, že to vďaka spravodajkyniam. Tešíme sa na vrch správy 18 aspoň teda budeme mať e, nejaký konečný text, ktorý budeme potom môcť následne preskúmať. Ešte raz ďakujem všetkým poslancom, ktorí si našli čas e, dnes vystúpiť e, v rozprave. Ďakujem vám všetkým. Uvidíme sa zajtra o 9. ráno a tý, tým, ktorých už neuvidím, môžem dožľať teraz. Už šťastné a veselé, ale to vás nejako neospravedlňuje, aby ste zajtra neprišli. Zajtra o 9. sa tu, dúfam, stretneme všetci.